Okay, dear colleagues, uh, good morning. Kolegovia, dobré ráno. E, svetlo je e, z stiahnuté, pretože, studené, pretože budeme mať e, prezentáciu o misii na Lampeduze. Ak vám to nebude vadiť, tak by sme začali s našim programom bod 1. Tu ide o schválenie programu. Máme nasledovné zmeny v programe. Bod 7. Hlasovanie o návrh uznesenia po otázke na ústne zodpovedanie po uznesení z 12. marca o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EU. Toto sa muselo odložiť. Máme teda bod 4a, kde komisia bude prezentovať návrh právneho rozpočtu a taktiež ide o mobilizáciu nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v Európskej agende o presťahovalectve Eh, ktorému sa budeme venovať o 11.50 eh, body 8, 9, 10, 11 je prezentáciu o aktuálnom stave eh, trialógov sa odložia hlasovanie o prístupe k vízovom informačnému systému, teda bod 6, prebehne o 11.45, nie o 11.30. A ak nebudú žiadne námietky, budeme považovať program v takto upravenom znení za schválený. Ďakujem. Ďalej bod 2, čo sa týka jazykového pokrytia, tlmočenie v chorváčtine, lotištine a galčine nebude žiaľ dispozícii na dnešnej schôdzi. Ďalej druhý bod, podpora odporúčaní koordinátorov podľa pravidla 205 čo sa týka vymenovania spravodajcov, pani Guillaume zo skupiny SAD bola vyberovaná spravodajkyňu k návrhu nariadenia parlamentu a rady o zriadení spoločného zoznamu bezpečných krajín na pôvodu s cieľom smernice 2013-32 EU Európskeho parlamentu a rady e, v spoločnom postupe pre udeľovanie a odnímanie medzinárodnej ochrany. E, zoznam odporúčania koordinátorov z 15. septembra je e, obsiahnutý v podkladoch k tejto schôdzi aj k dispozícii. Pýtam sa, či výbor schváľuje týmto rozhodnutia koordinátorov podľa pravidla 105. Zdá sa, že áno, námietky nie sú ďalej bod 3. Medzinárodná dohoda, e, medzinárodné dohody, informácie parlamentu podľa e, článku 218 e, podľa článku 218 14. septembra 2015 Rada schválila rozhodnutie, ktorým schváľuje otvorenie rokovaní s Čínou pre dohodu o dočasnom zrušení výzvoj povinností pre krátkodobé pobyty. Je to k dispozícii tiež v rámci dokumentov a ešte dva oznámy, ak dovolíte. Hlasovanie sa dnes posúva na 11.45. Prosím, pripravte si eh, na tú hodinu hlasovacie kartičky potom. Teraz prejdeme k bodu 3. Ehm, práve preto sme e, stlmili svetla v sále pre tých, ktorí práve vchádzate a divíte sa, prečo sú svetla stlmené. Ide tu o misiu výboru LIBE v kontexte strategickej iniciatívy správy o migrácii. Bola to veľmi významná služobná cesta v kontexte e, správy pani Mecolia Kiange. Delegácia v oblasti hľadania ochrany prebehla v Lampeduse 17. 18. septembra 2015. Bola to veľmi významná služobná cesta. Zúčastnili sa jej pani Kienge, pani Sargentini a pán Korao. Teraz dám slovo Anne Marie Korace Bild, ktorá viedla túto delegáciu. Celkom isté aj ostatní účastníci tejto služobnej cesty sa vyjadria. Pani Koraca Bild. Nech sa páči, dostávate slovo. Ďakujem, pán predseda. E, bolo mi naozaj veľkou cťou ujať sa tejto významnej úlohy e, dohliadať e, na toto misiu v oblasti hľadania záchrany v stredozemnej oblasti. Chcela by som sa najskôr poďakovať celé mojej delegácii aj celému týmu. Mm, chcela by som najskôr ukázať pár obrázkov, ak dovolíte, aby sme vám priblížili čo sme e, tam presne e, videli. Boli sme v kontakte s UNHCR, videli sme deti, ktoré v prístave Lampedusa e, čakajú na príchod imigrantov. Teda išlo dobrovoľníkov UNHCR. Is everything okay? Všetko v poriadku? Pýta sa pán predseda. Chcel by som kolegov upozorniť, kým sa pani Koraca Bild pripravuje, že správu ste všetci dostali e-mailom včera. Nech sa páči, pani Koraca Bild. Anna Maria, do you want to comment on the slides? Or? Uh, no, I was just letting them pass. Or oh, do you want me to comment them? Ja som uh, si myslela, že si tie fotografie len pozrieme. Ale možno by bolo vhodné dať k nim nejaký komentár. Toto je um, plavidlo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 tu je znázornené, ako stabilne e, prichádzajú pristahovalci e, neustále smerom k Lampeduse. E, postupne sa to odsúva od Egypta a Turecka k iným ostrovom Južného Talianska. Je to v súvislosti s tým, že operácia v strednej časti Stredomoria naozaj funguje a odrádza prevádzačov a pašerákov upravujú e, svoje postupy, uberajú sa e, na tie miesta v Stredozemnom mori, ktoré nie sú e, pod takým veľkým drobnohľadom Európskej únie. Teda toto je nová výzva, toto je jeden, jeden z hlavných prístavov, ktoré pristahovalci utečenci využívajú pri nástupe toto je talianská operácia Mare Sicuro a jej popis. Teraz sa už stanovili priority na humanitárnu oblasť. Chcú taktiež um, uh, využiť spoluprácu s ostatnými subjektami, ktoré pôsobia um, v tomto, tejto časti Stredomoria. Tu sú znázornené hlavné prístavy v Líbii, kde nastupujú utečenci na ceste na Lampedúzu ďalej operácia Mare Scuro, ktorá pokrýva 80 tisíc e, námorných míl a je to v spolupráci s operáciou Triton Európskej únie, teda tieto operácie Triton, Mare Securo a tretia, ktorý na to sa včera zmenil, e, podľa vyjadrení e, talianských námornických zložiek potrebujú o mnoho viac zložiek a spolu všetky tieto tri dokážu byť úspešnejšie ako Marenostrum e, v minulosti môžu mať o mnoho väčší zásah. Toto je veľmi dôležitý poznatok našej cesty. Toto sú štyri plavidlá mimovládok, e, ktoré pôsobia v strednej časti e, Stredomoria. Jedna z nich je nemecká. Dema sme konkrétne navštívili aj my. Ďalej e, postupy záchrany e, na nás robili veľký dojem. E, zaujímajú veľmi ľudský prístup, držia sa pravidel, prebieha to veľmi organizovane, celý tento postup záchrany. These are pictures on board the toto sú fotografie z paluby e, talianskej, e, talianského plavidla. These are pictures that are not taken by us. This is provided by Italian Navy. Tieto fotografie nám e, poskytlo talianské námorníctvo. Ďalšou významnou súčasťou tejto operácie je boj proti pašerakom a prevádzačom. Jasne sa ukazuje, pán predseda, že jedno zo zistení našej cesty spočíva v tom, že e, spoločné operácie UNFOR a talianského námorníctva majú k dispozícii informácie a poznatky o týchto pašerákoch a prevádzačoch, odkiaľ pochádzajú, kto to presne sú, aké plavidla využívajú a tiež e, trasy, ktoré využívajú italianská operácia Mare Securo e, systematicky po každom e, vyplavení utečencov e, ničí všetky plavidlá, aby sa nemohli opätovne využiť a tiež aby sa predišlo akýmkoľvek nehodám na širom mori. Ale ak dovolíte, podľa mňa najvýznamnejším poznatkom z tejto cesty je to, že je veľký problém s právnymi aspektami. Oni majú právo na zatknutie, aj zatkli eh, mnoho prevádzačov a pašerákov, všetky čísla sú v našej správe, ale často nie je dostatok dôkazov a súdne orgány sa nedomnievajú, že je dostatočne eh, dôvod na ich um, právne stíhanie. Možno by sme mohli nadviazať spoluprácu s Eurojustom, s inými orgánmi a hľadať spôsoby, ako postupovať, pretože um, dôkazy, ktoré sú požadované, sa veľmi ťažko získavajú, iba ak by vznikol mandát presunúť sa aj do líbyských eh, teritoriálnych vôd, to je 20 eh, námorných míl od pobrežia Líbie teda na hranice medzinárodných a libyských eh, teritoriálnych vôd. Tam eh, už je vidieť, čo sa tam deje, vidia plavidlá, ktoré prichádzajú z Tuniska, napríklad, eh, ktoré pašerácia prevádzači využívajú žiaľ, však nemajú možnosť nejako zakročiť. Isté, že to je veľký problém, pretože je, bude potrebný buď mandát eh, od OSN alebo povolenie od eh, právne uznanej eh, líbyskej vlády. Čísla sú ešte vyššie ako pri operácii Mare Nostrum. V prípade tejto operácie Mare e, Sicuro, táto operácia Mare Sicuro bola spustená na jar minulého roka. OK. I think we can put back the lights, uh, eh, Mr. Chairman, if you want. Myslím, že môžeme opäť uh, rozsvietiť svetla. Tuto cestu sme začali tým, že sme absolvovali večerné stretnutie so starostom Lampedúzy, e, ktorému chcem poďakovať v mene celej delegácie za to, že nás privítal. Ide o starostku. Tá osobne dohliada nad touto operáciou e, výstupu a záchrany. Venovali sme sa v diskusiách s starostkou aj otázkam hotspot kontaktných miest eh, na Lampedúze. Eh, už je eh, vysedený personál, ja som sa stretla so štyrmi pracovníkmi a v súčasnosti len pozorujú, pripravujú terén na zriadenie týchto kontaktných miest hotspot. Podľa mňa by bolo vhodné jasnejšie objasniť talianským orgánom, alebo akýmkoľvek iným národným orgánom, aby mali lepší prehľad o tom, akou úlohu budú mať tieto miesta a ako sa budú deliť povinnosti zodpovednosti medzi národnými um, orgánmi a orgánmi EÚ pri registrácii, príjme, ubytúvaní a taktiež následnom presune um, žiadateľov o azyl. A možno by bolo vhodné zdôrazniť aj úlohu, e, ktorú bude mať ESA e, v následnom procese relokácie. Dopočuli sme sa, že um, dôjde k výstupu um, utečencov, ktorých e, zachránili večer predtým. Ráno sme uh, sa teda dostavili do prístavu, um, boli sme svedkami jedného výstupu. Rada by som zhrnula aj to, čo sa uvádza v správe. Uh, boli sme svedkami veľmi organizovaného, disciplinovaného a ľudského konania pod vedením takmer výlučne talianských rôznych orgánov. Bol tam zdravotnícky personál a taktiež e, koordinátor talianského ministerstva vnútra, taktiež Frontex e, bol pozorovateľom a UNHCR bol pozorovateľom ako aj rôzne iné organizácie, ako napríklad e, Zachránim deti. My sme sa rozprávali so všetkými týmito e, predstaviteľmi a zdá sa, že sa sústraďujú práve na osoby, ktoré potrebujú najväčšiu ochranu, teda deti, e, tehotné ženy a rôzne iné zraniteľné osoby. Bolo, pán predseda, dosť šokujúce vidieť stav, v akom títo ľudia prichádzajú prvom člne bola žena, zhruba 20-ročná, ktorá prišla mŕtva. Very serious um, wounds due to... Utrpela veľmi vážne zranenia v dôsledku popálenín, eh, ktoré vznikli eh, v kombinácii úniku paliva a eh, slanej vody. čo je podľa zdravotníckého personálu veľmi e, častým úkazom. Mnoho z týchto prišielcov bolo zranených e, popáleninami, taktiež tam boli prípady dehydratácie, ako aj rôzne iné akutné zdravotné stavy. Mali sme dojem, že dostali e, však následne potrebnú zdravotnú starostlivosť. Táto operácie eh, bola koordinovaná, už tam existujú osvedčené postupy, majú tam um, zapracované týmy, komunikácia funguje dobre. Po tomto eh, výstupe, po týchto tragických udalostiach, ktoré sú boli svedkami, Okrem toho sme videli aj 11-mesačné dieťa, ktoré eh, prišlo dehydrované, okamžite ho dopravili na jednotku intenzívnej starostlivosti do nemocnice. E, potom boli títo ľudia prevezení autobusom e, na miesto ubytovania a tam e, sa začalo s registráciou. Čo sa týka identifikácie a registrácie, tá už čiastočne prebieha na člne, ale nie s využitím odnímania otlačkov prstov. A potom sme sa odobrali e, na vlakovú loď e, talianského námorníctva. E, privítal nás admirál, ktorý je zodpovedný za túto operáciu Mareskro a taktiež príslušný veliteľ jednotky. Tam na nás urobil veľký dojem úloha všetkých týchto talianských zložiek v sledovaní zabezpečení bezpečnosti e, v celej oblasti Stredomoria, ako aj v e, priamej účasti na týchto operáciách hľadania a záchrany. Nielen e, sme zaznamenali kompetentný a profesionálny prístup, ale zároveň veľmi ľudský prístup. Chcela by som zrejme aj v mene ostatných kolegov oceniť tento ich prístup. Odvádzajú naozaj obrovský kus práce. Pán predseda, e, takéto operácie prebiehajú dennodenne, už e, sa o to nedozvedáme z hlavných stránok spravodajstva, pretože sa už z toho stala bežná prax, ale sú to veľmi sofistikované operácie a vyžadujú si e, rozhodne moderné, rozvinuté vojenské postupy, ktoré sa nám podarilo vyvinúť. Ak naozaj chceme zachraňovať životy v Stredozemnom mori, eh, potrebujeme eh, do toho zapojiť aj eh, námorníctvo, ak chceme, aby tieto operácie boli efektívne. Ďalšia významná úloha talianského námorníctva je zaistenie bezpečnosti mimo vládok, aby sa tiež mohli podielať na týchto operáciách. Máme tu nový fenomén, ktorý je podľa mňa tiež zaujímavý a síce občianská spoločnosť, mimovládky, a taktiež darcovia, aj finančná pomoc je k dispozícii. Isté, že musí to všetko prebiehať za účasti talianského námorníctva, ale chcem aj ich prácu veľmi vysoko vyzvihnúť. Navštívili sme ich stredisko Gina Catramone spolufinancuje a spolu založila túto operáciu. To by som sa chcela podeliť o jednu požiadavku, ktorá sa týka právneho základu. Um, ich plavidla sú považované za súkromné obchodné jachty. A keďže zohrávajú významnú úlohu v týchto operáciách hľadania a záchrany, žiadajú o to, aby sme preskúmali právny základ a zvažili možnosť upraviť ich štatút inak vzhľadom na veľmi vysoké poplatky, ktoré sú nutení platiť. pri vstupe e, do európskych prístavov. A ešte posledná poznámka. Tá sa týka toho, ako sa lepšie vysporiadať eh, s otázkou eh, pašerakova prevádza. Že myslíte, že operácie záchrany hľadania fungujú, ale to je len eh, krízový manažment. A ak naďalej budeme opakovať, že musíme zvyšovať našu schopnosť riešiť otázku prevádzačov a pašerákov. My už túto schopnosť máme, aspoň teda na tejto trase v strednom eh, Stredomorí musíme eh, sa o mnoho pozornejšie pozrieť na právne aspekty celej tejto problematiky. Správa je len návrhom zatiaľ. Teším sa eh, na vyjadrenia kolegov, na ich pripomienky a tiež ich veľmi rada následne potom zapracujem do správy. Chcem sa poďakovať všetkým e, kolegom zo sekretariátu, ktorí sa podelili na príprave tejto cesty. A na záver by som povedala, že v ten deň to bola naozaj hrdou Európankou, keď som videla, čo e, robia spoločne talianské orgány, talianské námorníctvo, takže už mimovládky, dobrovoľníci, bola tam skupina toto mimovládok e, s názvom za Solidáre, ktorí poskytujú priamo na palube jedlo a vodu týmto prišelcom. Ich heslom je, že toto všetko chcú poskytovať s úsmevom. Myslím si, že toto veľmi dobre vystihuje naozaj to oduševnenie ľudí, ktorí tam pracujú priamo v teréne. E, pán predseda, navrhujem, aby sme si na záver pripomenuli pamiatku e, všetkých týchto obetí, ktorí prišli o život v Stredozemnom mori, tú 20-ročné dievča, ktorú sme videli prísť na pobrežie. Žiaľ, to nie je žiadny odenilý prípad. Navrhujem, aby sme si pripomenuli pamiatku minútou ticha. Um, do you want me to do that now, or will I take the other colleagues first? Najskôr dáme slovo kolegom, alebo už eh, teraz pristúpime k tejto minúte ticha. Dobre, takže najskôr eh, diskusia. Ďalší kolega, ktorý tu bol, alebo kolegyňa, pani Kenge bola takisto v tejto delegácii. Chcete eh, doplniť k tomu, chcete vyjadriť svoje myšlienky a na záver tohto bodu budeme minutou ticha si uctíme obete. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, videla som, že mnohé body, ktoré sme pokryli počas našej návštevy, boli už pokryté mojou predrečničkou. Avšak ešte dovolte mi niečo dodať, čo sa týka operácie Mare Sicuro, čiže bezpečné more. Vidíme snahu, ktorá je veľmi koordinovaná. Všetky operácie, ktoré e, prebiehajú v tejto oblasti, či už je to Triton, Poseidon a Mare Sicuro, ktoré je vlastnou snahou talianského námorníctva. Musím povedať eh, jedno, eh, keď sa robia operácie vyhľadávania a záchrany a bojovania proti prevádzačstvu a pašerákom v rámci Stredozemného mm, mora. Mm, treba povedať, že práve je nebezpečné v tom, že námorníci sú veľmi vystavení nebezpečenstvám a dokonca aj útokom. Napríklad pobrežná hliadka bola, eh, bola vystavená niekoľkokrát eh, útokom. A ich úlohou je eh, pritom chrániť práve tých, ktorí vykonávajú operácie. Takže v tejto operácii by nemala byť zaangažovaná iba vojenská časť talianského námorníctva je veľmi dôležité, aby v rámci tejto operácie boli prítomné aj ďalšie zložky, ktoré by boli schopné vzájomne sa vrátiť a predchádzať modernému pirátstvu. E, druhá vec. E, potrebujeme e, rozhodnutie OSN vstupovať do teritoriálnych vôd jednotlivých krajín, aby táto operácia bola skutočne efektívna, pretože ten mandát na patrolovanie medzinárodných vôd je častokrát bezuby. Ďalším bodom a tým posledným je bod, ktorý je veľmi špecifická. Videli sme a boli sme svetkami e, toho, že častokrát e, sú utečenci, e, ktorí sú veľmi zraniteľní a pritom to e, sú častokrát ľudia, ktorí sú vystavení oveľa väčšiemu e, utrpeniu, ale napriek tomu sú, e, musia podstúpiť rovnaké protokolárne záležitosti ako všetci ostatní utečenci. Mali by sme mať taký protokol za obchádzanie s týmito ľuďmi, keď sa dostanú do bezpečného prostredia, ktorý by e, zobral do úvahy ich e, veľkú zraniteľnosť už v momente, keď sa nalodzujú na člny. Chcel by som, chcela by som v tomto prípade oceniť eh, aj prácu všetkých mimovládnych organizácií a naozaj tieto organizácie by, o týchto organizácií by sme sa mohli veľa naučiť aj z humanitárneho, solidárneho hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší kolegovia, ktorí boli na tejto služnej ceste, tu nie sú, ale ďalší, ktorí sa chcú vyjadriť tejto diskusii, medzi prvými je Ana Gomez. Ana, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za veľmi takú vytriezvujúcu a emotívnu správu. Myslím si, že toto je podstate o podstate, na čom stojí EÚ a o životoch ľudí. Chcela by som sa opýtať tých kolegov, ktorí boli na tejto misii, ako vnímajú niečo, čo podľa mňa nám tu chýba a čo podľa mňa E, zabezpečuje to, že dávame robotu pašerákom. Hovorím o nedostatku bezpečných zákonných ciest na to, aby ľudia mohli podať žiadosť e, či už ako utečenci alebo migranti, napríklad práca konzulátov v tých krajinách, odkiaľ títo ľudia prichádzajú, alebo v blízkosti, v blízkom okolí, v prípade Líby, napríklad v Tunisku alebo v Egypte momentálne. Na spracovanie prípadov. V popade to, že nemôžu sa obratiť na konzulát, e, vedie k tomu, že sa obracajú na pašerákov. A naozaj v posledných e, vyhláseniach Európskej rady z minulého týždňa e, je práve toto, že konzuláty nerobia svoju úlohu a my naďalej v podstate poskytujeme podnikateľské príležitosti pašerákom, E, nezákonným e, pašerákom, pretože pre nich je to obchod a zároveň je tu potom ešte prepojená ich činnosť s mafiánskymi štruktúrami v Európe. Ja by som chcela podporiť to, čo povedala Anna Maria a jej sesiu o význame námorníctva. Určite si spomínate, že už dlho žiadam, aby bola vyslaná misia do Stredozemného mora tak ako už bola táto, ale s cieľom zachraňovať životy. A to si vyžiada väčšie zapojenie námorníctva. Námorníctvo našich krajín majú pobrežné hliadky, čiže pobrežné hliadky by sme mali nasadiť do operácie, ale so všetkým, čo to spolu obnáša. Vrátane záchrany životov, ak by sme mali CSDP operáciu, tak ako sme bojovali proti piráctvu a vidíme, ako teraz si práve o tom hovoril, ako pirátstvo do toho vstupuje, potrebujeme zapojenie námorníctva pretože naše členské štáty sú neochotné investovať do spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky. Z tohto dôvodu nemáme už takéto veci, už teraz funkčné a efektívne, efektívne pre všetkým na záchranu životov ako prvú úlohu a potom na boj proti pašerakom. A zároveň by som chcela povedať, že asi by bolo hlúpe ak si naše vlády budú naďalej e, myslieť, že stačí nejaká operácia v e, vodách Líbii a mm, ošetriť túto operáciu právnym základom, či už OSN alebo požiadavkou e, zákonných vlád. My musíme riešiť otázku bezpečnosti Líbie. Jednoducho ochrana bezpečnosti hraníc nepostačí, kým nebude jednotné vedenie v rámci vnútri Líbie. Vieme o tom, že nič také tam nie a jednoducho po tom, čo sme vyhnali Kadafiho, sme sa nepustili do niečoho, čo môže spraviť iba EÚ. Hovorím o tom, že sme nepomohli Libicom e, zreformovať bezpečnosť, e, mať jednotné vedenie a odbrojiť e, tie ozbrojené zložky nepomôže nám námorná bezpečnosť, ak v Libii nebude pat- potrebné patričné velenie. Videli sme to, videli sme tie neúspechy a jednoducho je potrebné pochopiť, čo sme spravili a neopakovať naše chyby. Uh, už uvidíme, ako to bude. Uh, predpokladám, že cez OSN to bude trvať oveľa dlhšie, ako keď e, libyská vláda o to požiada. Ešte na záver ja uh, Rozumiem a som bola rada, že na záver Anna Maria povedala, aká je hrdá na to, že je Európankou, keď videla e, mobilizáciu občianskej spoločnosti a talianských jednotiek v rámci tejto operácie. Musím povedať, pred 15 dňami s ďalšími dvoma kolegami som bola v Iraku, v Kurdistane, 1,5 kilometra od jednotiek ISIS a 10 kilometrov od Mosul. Nebola som vôbec hrdá na to, že som Európanka, pretože mám pocit, že naše vlády nerobia, čo je potrebné preto, aby e, vykorenili ISIS a e, nerobia nič preto, aby sa bojovalo proti nim. Ďakujem pekne, takže posledné záverečné e, pripomienky a potom minúta ticha. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem kolegom za veľmi dôležité vyjadrenia. V našej správe sme sa zamerali na operácie vyhľadávania a záchrany životov. To bolo v mandáte nášho poslania, našej misie. To nepodrýva to, čo povedali kolegyne, ale asi budeme mať iné príležitosti robiť aj tie ďalšie veci. Samozrejme, vyhľadávania a záchrana je e, operácia e, v núdzová E, videli sme odvážnych, vynikajúcich ľudí, ktorí e, pracujú, lekári bez hraníc, ktorí takisto vyprávali o svojich príbehoch. Oni sú takisto frustrovaní z toho, že Európska únia a iní nerobia viac, či už z dlhodobého hľadiska alebo z tej preventívnej stránky. čo sa týka príchodu migrantov, ale otázka pašerákov. No mnohí e, ľudia, ktorí vystupovali z lodi a člnov, prichádzali zo subsahárskej Afriky a boli to väčšinou chlapci. Takže otázka znie, aspoň v Lampedúze, to nie sú len ľudia, ktorí prichádzajú z konfliktných zón, aj keď to nikdy presne nemôžeme vedieť. Pašeráci sú, pašeráctvo je organizovaná trestná činnosť, ktorá zarába miliardy a mali by sme to aj takto vnímať a to je v podstate to hlavné, čo sme tam zistili. Uh, E, Cecília hovorila o ďalšej veci a rešpektujem ťa, pretože si lekárka. Násilie na ženách je veľmi dôležitou témou, ktorá súvisí s migráciou a Dozvedeli sme sa, že mnohé ženy, ktoré prichádzajú, tak e, ich pašeráci prevážajú pre účely obchodovania a sexuálneho zneužívania a musím povedať, že sme hovorili s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Ona, oni sú tam práve pre tento účel, majú projekt v Lampedúze presne, aby identifikovali tie ženy, ktoré by mohli byť e, obeťami e, obchodovania s ľuďmi, snažia sa ich vyčleniť, postarať sa o ne. A e, čo sa týka detí, videli sme, že lekári, ktorí boli na člnoch, a teda na lodiach, z tých veľkých lodí na e, malé loďky, s ktorými prichádzali do prístavov. Tam bolo hneď zdravotnícky person, personál, talianský zdravotnícky personál už na palube a e, staral sa o ženy a deti. A tí hovorili, nám povedali o tom 11-mesačnom chlapčekovi, ktorý, o ktorom talianský lekár povedal, že teda okamžite potrebuje pohotovostnú starostlivosť a nedovolili mimovládnej organizácii ho nakrmiť, pretože usúdil, že je potrebné najprv ho e, riešiť jeho dehydratáciu. Čiže naozaj to všetci prichádzali a hlavne v tom druhom čune všetci boli v hroznom stave a myslím si, že sa dá spraviť oveľa viac, ale ja jednoducho E, Uh, vidím, že zraniteľní ľudia, že sa s nimi nezaobchádza tak, ako by sme mali. Neviem, možno sme každý videli niečo iné. Pán predseda, uh, nemali by sme sa púšťať do uh, riešenia talianského námorníctva, pretože oni zabezpečujú vedenie a UNAFOR uh, OSN e, operácie, ktorá začala druhá fáza a zmenili názov včera. Neviem, možno, že by sme mali mať e, sa pokúsiť e, navštíviť aj riadiacie centrum v Ríme. Pôvodne to tak bolo naplánované, ale Nešli sme tam, pretože sa tu e, súdne hlasovalo o relokácii 120 tisíc utečencov, pretože talianská armáda zabezpečuje komunikáciu a velenie pre všetkých, ak spoločné velenie pre všetkých aktérov v oblasti Stredozemného mora. A druhá vec, možno, že by sme sa mohli pozrieť na stále väčšie výzvy, ktoré prichádzajú z východnej časti Stredozemného mora. Tam nie je talianské námorníctvo, ani nie sú e, tam európske operácie, ani Triton. V podstate sú to turecké a grécké pohraničné hliadky, ktoré e, riešia obrovské množstvo a stále rastúce množstvo ľudí, ktorí prichádzajú e, po mori. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj e, ľuďom v delegácii. E, ďakujem pekne, navrhli ste minútu ticha, takže navrhujem kolegovi, aby sme minútou ticha si uctili všetky obete, ktoré prišli o život v Stredozemnom mori. Thank you, colleagues. Ďakujem kolegovia. So colleagues, we now move to kolegovia, môžeme teraz prejsť na bod 4, ktorý v podstate je obsahom toho, čo spadá do Európskej agendy pre migráciu. Je to veľmi dôležitý bod. Jedná sa o oznámenie o okamžitých rozpočtových a zákonných opatreniach pre migráciu. E, 24. septembra kolegium stanovilo prioritné opatrenia najbližších 6 mesiacov. Rozdelené sú do štyroch častí okamžité operatívne opatrenia, rozpočtová podpora na to potrebná, implementácia EU legislatívy a e, budovanie odolného systému, e, ktorý m, od, odolá v čase. Takže poprosím kolegovi, predstavili tieto prioritné aktivity a dúfam, že budeme mať veľmi detálnu diskusiu na túto tému, pretože je veľmi dôležitá. Laura Michel, riaditeľ DG Vnútro, e, Pán Mišel, predstavte nám, poprosím vás, tieto prioritné aktivity. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán všetkým príjemné. Dobrý deň. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať Európskemu parlamentu za to, že prizval komisiu mm, na predstavenie tohto oznámenia. Som rád, že výbor LIBE venuje čas tomuto balíku a tomuto oznámeniu. Ako viete, vytvorenie novej politiky o migrácii bola jednou z desiatich priorit predsedu komisie pána Junckera e, vo svojich politických usmerneniach. Komisia potom v máji 30. maja predstavila agendu pre migráciu a teraz predkladáme oznámenie, ktoré je akousi implementáciou agendy pre migráciu. Vytvorili sme priority najbližších 6 mesiacov. V podstate mnohé veci sa za posledných 5 mesiacov udiali, ale mnohé ďalšie veci je ešte potrebné spraviť. A oznámenie má tri časti. Sú označené poprvé operatívne opatrenia, po druhé rozpočtová podpora a po tretie opatrenia, ktoré súvisia s implementáciou EÚ legislatívy. Ak dovolíte, zameriam sa na tieto tri oblasti. Takže operatívne opatrenia ako prvé. Prioritou je uviezť do praxe dve relokačné rozhodnutia a funkční tzv. hotspoty. Minulý týždeň na Libe bola rozsiahla diskusia o tzv. hotspotoch a môžem vás informovať o aktuálnom vývoji, ak to budete potrebovať. Komisia vo svojom oznámení takisto vyzýva členské štáty k tomu, aby využili existujúce možnosti ako mechanizmus občianskej, e, civilnej ochrany a pomoc súdnych prípadoch, ale aj nasadenie rýchlych hraničných zásahových jednotiek, tzv. rebit, na podporu členských štátov, ktoré to potrebujú pri e, ochrane hraníc. Po druhé, čo sa týka rozpočtovej podpory, priorita najbližších 6 mesiacov je zabezpečiť rozpočtové zdroje pre tie členské štáty, ktoré ich najviac potrebujú. Takže komisia navrhuje navýšenie 100 e, e, milión euro na najbližší rok pre tieto núdzové opatrenia. Takisto agentúry, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri implementácii rozhodnutia o relokácii, a pri správe hotspotov tu navrhujeme navýšenie počtu zamestnancov o, celkové o 120 ľudí, 60 pre Frontex, 30 pre Europol a 30 pre EASO. Komisia takisto chce navýšiť o 600 milión eur Eh, v roku 2016 Fond pre migráciu a hranice viem, že k bodom rozpočtu sa budete vyjadrovať neskôr. Navyše členské štáty by mali zabezpečiť finančnú pomoc pre potravinovú pomoc cez Svetový potravinový program. Eh, prečo to spomíname vo znamení? No preto, lebo na základe interviu, ktoré sme mali eh, s mnohými, ktorí prichádzajú do Európy. Jeden z dôvodov, prečo prichádzajú do Európy, bolo práve klesajúca pomoc v oblasti potravín v tých krajinách, kde žili. Takže žiadame členské štáty, aby navýšili podporu Svetového potravinového programu. E, takisto humanitárna pomoc bude zvýšená o 300 miliónov eur v roku 2016, tak aby sme mohli pomôcť utečencom v ich potrebách ako ubytovanie a stravovanie. EÚ takisto navýši svoju podporu podporu tzv. zvereneckému fondu pre Sýriu a pomoc Turecku, Srbsku, bývalej Juhoslovenskej republiky Macedónsko na zvládanie aktuálnej situácie. A k poslednému bodu implementácia EU legislatívy. Komisia má v úmysle ešte ďalej tlačiť na implementáciu e, legislatívy aký v oblasti azylu, takže spustíme ďalšie konanie za porušenie predpisov už teraz máme 40 rozhodnutí voči 19 členským štátom a budeme na to ešte viac tlačiť. Musíme sa postarať o to, že všetky členské štáty v plnom rozsahu implementujú, aký v rámci migrácie azylu a zároveň je takisto dôležité, aby e, Dublin transfery e, boli E, opätovne spravené v rámci 6 mesiacov. Ak chcete, aby relokačné mechanizmy v Grécku fungovali, tak musíme začať v prípade potreby uplatňovať tzv. dublinské transfery. Na záver oznámení hovoríme aj o nových legislatívnych krokoch Chcel by som upozorniť všetkým na oznámenie o ochrane hraníc do konca roka, aby sme riešili európsky systém hraníc a e, pobrežnej stráže. Chceme posilniť úlohu Frontexu, všetkým v oblasti návratov, prehodnotiť dublinské nariadenie, ktoré príde v celom balíku v marci spolu s stálym systémom o presídlení, to bola jedna z požiadaviek výboru Libe minulý týždeň, balík zákonnej migrácie, vrátanie revízie tzv. modrej karty, to všetko ešte v marci a potom aktualizácia stratégie o obchodovaní s ľuďmi, alebo stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi. O, o, potom sú to ešte opatrenia, o ktorých som hovoril minulý týždeň na výbore LIBE to znamená, je už zoznam bezpečných krajín pôvodu, trvalý mechanizmus realokácia, aj akčný plán návratov, takže navrhujeme naozaj komplexný balík, e, ktorým nám, nám dá čo robiť na najbližšie mesiace a tu sa budem spoliehať na podporu Európskeho parlamentu, aby sme konali veľmi rýchlo v týchto opatreniach. Veľmi dobre ste reagovali na tie prvé opatrenia, ktoré sme prijali, takže sa spoliehame na vás, že tak budete postupovať aj ďalej. Ďakujem pekne. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán Michel. Nepochybne k tomuto bude veľa otázok. Ako som povedal na začiatku, toto oznámenie je nesmierne dôležité, pretože eh, predstavuje mm, našu pôvodnú rýchlu reakciu. Teraz by som vás chcel ešte poprosiť, aby ste potom v odpovedi na jednotlivé otázky potom pohovorili aj bližšie o hotspotoch, pretože toto je jedna z najdôležitejších reakcií na vzniknutú situáciu. Kolegovia budú iste so mnou súhlasiť, e, že napriek tomu tento návrh predložila komisia a v apríli a v máji rozhovory prebehli až e, v júli. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli oznámiť aj občanom a jednotlivým účastníkom tohto procesu, ako presne to, tieto hotspoty budú e, fungovať a nielen po rozpočtovej stránke, ale aj akým spôsobom e, budú zakladané v Taliansku sú známe lokality, avšak keď sa pozrieme na Grécko a iné potenciálne oblasti, potrebujeme väčšie podrobnosti. Ja vám samozrejme ďakujem za vašu stručnosť, pretože to podporuje potom diskusie. Avšak potrebujeme konkrétnejšie informácie práve o tejto oblasti. Teraz dám slovo jednotlivým e, poslancom a spýtam sa ich, či majú otázky. Nech sa páči, slovo má pani Cecelia Wikstrom. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj komisii za načetnutie eh, rysov tohto oznámenia v toto ráno. Je samozrejme, že Európa dnes potrebuje dodatočné opatrenia, aby sme zabezpečili, že agentúry Európskej únie budú schopné vysporiadať sa so všetkými výzvami, ktorým čelia. Takisto musíme mať na pamäti, že čelíme tým, týmto výzvam spoločne a samozrejme musíme ich aj spoločne riešiť. Preto podporujem veľmi silne veľmi široké opatrenia a veľmi široký záber tohto oznámenia. Aj keď na druhej strane si uvedomujem, že niektoré sú už teraz nedostatočné práve kvôli veľkosti výzvam. Samozrejme, zdieľam to, že aj neochotné členské štáty v konečnom dôsledku musia súhlasiť s týmito návrhmi Musíme byť v tomto kredibilní a bez tohto opatrenia nimi nebudeme. Potrebujeme z dlhodobého hľadiska štrukturovanejší a zásadnejší dialog o zodpovednosti tejto konkrétnej Európskej únie, ako aj jej agentúry a e, rozpočtových opatrenia, ktoré alokujú prostriedky, ktoré budú pokrývať úlohy jednotlivých agentúr. Stále zdôrazňujeme, že agentúry by mali robiť viac, avšak e, na to, aby mohli robiť viac, musí mať k dispozícii aj e, finančné prostriedky. Všetky spomenuté agentúry sú poddimenzované a sú významným spôsobom podfinancované. Samozrejme, nevyriešime to tým, e, že iba zvýšime rozpočty, pretože musíme byť opatrní s peniazmi daňových poplatníkov. Musíme myslieť na zodpovednosť jednotlivých členských štátov, ako aj Európskej únie a samozrejme prenos zodpovednosti, ale aj finančných zdrojov z národnej úrovni e, na európsku úroveň. Ja osobne som presvedčená, že toto významne prispieje k efektívnosti a v konečnom dôsledku to prispieje k lepším výsledkom a v konečnom dôsledku aj k nižším nákladom na úrovni daňových poplatkov, poplatníkov. Avšak na to potrebujeme vyriešiť zásadnú otázku a síce, či členské štáty alebo Európska únia príjmu zodpovednosť za kontrolu e, externých hraníc a azylový systém v Európe. Preto vítam ambíciu komisie a návrhu v jej oznámení na rozšírenie mandátu Frontextu do decembra tohto roku. Avšak som presvedčená o tom, že rovnaké opatrenie potrebujeme aj pre agentúru EASO. Záverom by som chcela poznamenať, že komisia navrhla mobilizáciu 17 miliónov eur pre Srbsko a Macedónsko. Myslím si, že musíme podporiť tieto krajiny e, pri čelení výzvam, e, pre ktoré pred nimi stoja, pretože toto sú susedské krajiny členských štátov. Avšak chcela by som vedieť, či komisia si je plne vedomá toho, e, že existujú závažné obvinenia proti orgánom a e, policiám a ich vzťahu k migrantom, zvlášť v Srbsku, ale aj v Macedónsku. Tieto obvinenia e, predkladajú mimovládne organizácie Amnesty International, ale aj organizácie OSN, ktoré poukazujú na systematické fyzické zneužívanie, ako aj okradanie migrantov. Srbská a macedónska policia takto robí absolútne beztrestne. Je tu napríklad e, väzobné, e, väzobné stíhanie neplnoletých osôb, ich oddelenie od e, rodičov. Ja samozrejme som si vedomá toho, že Srbsko a Macedónsko čelia veľkým problémom a potrebujú zdroje, avšak myslím si, že komisia súhlasí s tým, že na to, aby ste sa vzdali fyzického násilia, zneužívania a ich systematického točenia, na to nepotrebujete dodatočné zdroje, pretože to sú nesmierne e, závažné záležitosti na všetkých fórach. Na najvyššej úrovni so Srbskom a Macedónskom je to o to dôležitejšie, že sa blíži summit o západnom eh, Balkáne na stretnutí krajín G8. A toto dovtedy musí byť vyriešené. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Coelho, Carlos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A chcel by som privítať oznámenie komisie a vyhlásenie, ktoré nám boli poskytnuté. A chcel by som sa poďakovať komisii za ich prácu na tejto záležitosti eh, pre mňa je to veľmi jasné a myslím si, že aj pre väčšinu z nás je zrejme, že komisia odvádza v tejto oblasti dobrú prácu. Problémom je však rada. Tej chýba schopnosť rozhodovania momentálne a súhlasím s tým, čo povedala Cecília Wikstrom pred pár minútami. Očakávam, že členské štáty budú dodržiavať a budú sa pridržiavať tohto oznámenia. A to aj v tom prípade, keď členské štáty nehlasovali na rade za niektoré opatrenia. Avšak mám niektoré otázky konkrétne na komisiu. Komisia hovorila o rozpočte. A ja súhlasím s tým, čo bolo povedané. Avšak chcel by som vám pripomenúť, že tento týždeň parlament navrhne zvýšenie relokačných nákladov pre 40 tisíc utečencov. Znamená to, že predfinancovávame toto opatrenia a znamená to, že budeme mať dostatočné finančné krytie aj pre prípadnú budúcu krízu, pretože v rámci tohto fondu nehovoríme o nových peniazoch, hovoríme, hovoríme o určitom rozpočtovom inžinieringu a predovšetkým o predfinancovávaní. Komisia hovorila aj o Sýrii a Turecku mm, Mohla by komisia pohovoriť o stave spolupráce predovšetkým s Tureckom, alebo iba e, im e, dohadzujeme stále nejaké peniaze? E, ďalšia otázka sa vzťahuje na Dublin. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že Dublin sa musí zmeniť. Prečo chce e, potom znovu ustanoviť e, Dublin na obdobie troch e, roku a pre najbližších 6 mesiacov. A očakávate tam zníženie alebo zvýšenie prostriedkov? E, moja štvrtá otázka sa týka o sekundárnych pohyboch. Už nejaký čas hovorím, že s týmito rozhodnutiami a sekundárnym e, pohybom by sme sa lepšie vysporiadali s touto krízou. E, podľa dokumentov rady, tri agentúry pracujú na štúdii o sekundárnych pohyboch. Mohla by komisia povedať nám, kedy sa očakáva výsledok tejto štúdie? A má konečná otázka sa týka vývoja nového šengenského mechanizmu. Komisia už začala využívať e, tento mechanizmus. Práve prostredníctvom tohto mechanizmu implementácia o prinavrátení a navracaní a zabezpečenie toho, že takéto e, navracanie utečencov bude v súhľade e, s ľudskými právami a predovšetkým s pravidlami Schengenu. Ďakujem veľmi pekne, Malin Bjork. Ďakujem veľmi pekne. Nie som tak pozitívne naklonená oznámeniu, ako pred moji predvaja predrečníci. Príliš e, veľa sa prispôsobujeme neochotným členských štátov. A toto nie je účel. Nemali by sme e, sa uspokojiť s najnižším spoločným menovateľom. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako Európa môže prispieť e, viac k tomu, aby mohla príjmať e, utečencov. Otázka je, čo môžeme urobiť viacej bez ohľadu na neochotné členské štáty. Čo sa týka oznámenia komisie, ne, nečítam tieto opatrenia v, ako niečo, čo je v prospech utečencov. Skôr niečo, čo e, ide proti ním. Máme tu systémovú chybu, keď hovoríme o e, Frontex a Europol, keď hovoríme o navracaní utečencoch. Ale myslím si, že toto vôbec nesúvisí so solidaritou, ktorý už ľudia v Európe preukázali. A to je to, čo Európania chcú e, vidieť. Nie je tu e, nič o tom, ako máme e, postupne odstrániť Dublin. Takže ak hovoríme o právnom prístupe k požiadaniu o azyl a chceme to uľahčiť, tak sa teraz uberáme nesprávnym smerom. Myslím si, že sa e, veľmi instrumentálne sústreďujeme na pašovanie e, ľudí. Tí momentálne nie sú tým najväčším e, problémom. A práve misie CSDP vedie k militarizácii Stredomoria, čo nie je dobrý, dobré smerovanie. Chcel by som, chcela by som požiadať komisiu, že keď hovoríte, že o 6 mesiacov začneme posielať ľudí na, e, do Grécka, avšak tam prišlo za posledných, mesiac, e, za posledných pár mesiacov 37 tisíc ľudí a o pár mesiacov chcete ich e, posielať naspäť. Nemyslím si, že to je úplne zodpovedná vec. A takisto, keď hovoríme o Maďarsku, názor môj a takisto názor mojej strany je, že by sme mali e, pozastaviť členstvo e, Maďarska v Dubline, pretože ich e, konanie nezodpovedá tomu, že by sa snažili o dodržiavanie ľudských práv migrantov. Takže otázka na komisiu je, čo si myslíte na postupné odstránenie Dublinu? pretože ináč si myslím, že sa dostaneme do veľmi zložitej situácie. Ďakujem veľmi pekne kolegovia. Teraz uzatvorím e, rečnícky zoznam, pretože máme niekoľko veľmi zo pár veľmi detálnych otázok a chcem nechať dostatočný priestor komisii. E, chce komisia odpovedať e, to raz, alebo prebehne ešte ďalšie kolo otázok? Ak sa niekto chce ešte prihlásiť, tak sa prosím prihláste teraz. Pokiaľ tomu tak nie je, tak potom Katerina Čeniči. Takže uzatváram rečnícky zoznam a budeme požadovať veľmi detálne odpovede e, od komisie. Pán Kirkhope, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ja budem veľmi stručný a k veci, aspoň dúfam, e, som veľmi potešený záväzkami priradiť ďalšie prostriedky agentúry Frontex, ako aj Europolu. Počuli sme od riaditeľa Europolu Roberta Wainwrighta veľmi nedávno, akým tlakom musia čeliť v tomto vzťahu. A absolútne nesúhlasím s mojou predrečníčkou. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby kriminálne živly, ktorí využívajú týchto ľudí, ktorí využívajú um, migrantov, s nimi sa musíme vysporiadať veľmi efektívne. Potrebujeme silnejší Europol. Potrebujeme Europol, e, ktorý bude mať koordinačnú úlohu s jednotlivými policajnými zbormi, e, nielen v Európskej únie, ale aj inde. Myslím si, že Europol musí osloviť nielen policajné zbory e, v týchto e, krajinách, ale musí sa dostať do povedomia tak našeho, ako aj zahraničného. Avšak chcel by som povedať jednu vec. Keď hovoríme o tejto kríze, je veľmi pekné pozrieť sa na papier a povedať 100 miliónov dáme sem a 100 miliónov dáme onam. Avšak potrebujeme určité záruky toho, že peniaze, ktoré by sme chceli autorizovať, budú vynaložené e, správnym spôsobom, nebudú potom e, presmerované inde a e, my samozrejme to nebudeme tolerovať. Príliš častokrát sa stalo v rámci finančných programov v Európe, sme zistili, že vynaložené prostriedky neboli vôbec minuté, alebo ešte horšie, e, e, prostriedky vyučtovania vôbec neboli transparentné a boli podozrivé. Takže zaujímalo, zaujímalo by ma, pán predseda, akým spôsobom budeme veľmi blí, úzko sledovať vynaloženie týchto finančných e, prostriedkov a akým spôsobom sa s nimi nakladá. Ďakujem. Ďakujem. Peter Niedermiller. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tri krátke pripomienky. V prvom rade absolútne súhlasím s pánom Kirchhoffom. Musíme mať veľmi jasnú transparentnosť pri používaní týchto prostriedkov. Sú to obrovské finančné e, prostriedky, ktoré pochádzajú z vrecák európskych daňových poplatníkov. Takže chceme vedieť, e, ako ich využijeme to je jeden z najdôležitejších bodov. Druhým bodom, ja samozrejme chápem, že, že toto oznámenie súvisí s okamžitou pomocou a má napomáhať okamžitým relokačným procesom a po, pomoci e, Frontexu. Ale mali by sme zobrať do úvahy e, z rozpočtového výhľadu aj dlhodobé e, opatrenia. A tu je otázka, ako sa vysporiadame s integráciou a ako tieto prostriedky môžeme vynaložiť na úspešný integračný proces pristahovalcov a do e, Európskej únie a jednotlivých krajín. Samozrejme, nestačí ich iba prijať e, do členských štátov. Otázka je, akých budeme potom integrovať. A otázka na komisie je, aký rozpočtový prístup zvolia na vyčlenenie prostriedkov na lepšiu integráciu. Keď hovoríme o spoločnej európskej politike v tejto oblasti, sú tu medzi nami členské štáty, ktoré verejne oznámili, že nechcú byť súčasťou spoločnej európskej politiky. Čo si komisia myslí o finančnej pomoci a finančnej podpore týmto členským štátom, ktoré verejne oznámili, že sa nechcú zúčastniť spoločnej politiky Európskej únie pre migrantov a utečencov. Ďakujem. Mm, Birgit Sipel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Množstvo vecí už bolo spomenutých a rovnako bolo položených množstvo otázok a ja ich nebudem duplikovať, ale chcela by som dodať eh, ešte dva či tri body. Som presvedčená o tom, že kom, keď komisia hovorí o tom, že prídu s návrhom o novej vízii Dublinu, tak to je zatiaľ iba prvý krok, pretože hotspoty majú zabezpečiť prijatie a registráciu všetkých e, migrantov, ktorí potom e, prejdú k presunom e, a e, redistribúcii a presídleniu. Ale faktom je, že e, pašeráci ľudí majú dvojaký biznis. Na jednej strane prislubujú ľuďom, ktorí nemajú nárok na azyl, že ho dostanú. Na druhej strane tí, ktorí splňajú kritériá na e, požiadanie o azyl, sa musia v konečnom dôsledku obratiť na pašerákov, lebo nemajú žiadnu inú možnosť. Takže chcela by som si vypočuť od komisie, ako chce riešiť tento aspekt ako chce túto situáciu riešiť v rámci jednotlivých členských štátov, keď sa, čo sa týka bezpečných dopravných kanálov? Pretože nechceme počuť iba o novej verzii modrej karty, pretože väčšina členských štátov tak či tak potrebuje migráciu kvôli problémom zamestnanosti. Avšak eh, nepotrebujeme iba akademikov pretože prečo hovoríme o malých záležitostiach, ako je revízia politiky modrej karty, to jednoducho nestačí. Musíme sa pozrieť aj na prostriedky, ktoré sú vynakladané. Vypočula som si už rozličné záležitosti, ktoré sa týkajú Turecka, ale aj Afrického fondu. Časť peňazí, ktoré sa vynakladá na tieto krajiny, by sa mala použiť na uh, hraničné kontroly. Vynaloženie peňazí na hraničné kontroly však nerieši koreňové príčiny e, migrantskej krízy. Možno by e, o tom komisia mohla tiež povedať niekoľko slov. Ďakujem veľmi pekne, e, kolegovia. Ďakujem za vaše pripomienky k prezentácie. Samozrejme, prezentácia k modrej karte modrej tá karte a k tomu 6-mesačnú balíčku znie ako anomália a nechápem, prečo komisia e, považuje za vhodné to dať. teraz pani Anna Gomez. Aj, aj. Ja súhlasím s obavami, ktoré e, vyslovila Cecília, čo sa týka prístupu policajtov v Srbsku a Macedónsku, ale myslím, že rozhodne na to musíme upozorniť, musia to prijaviť aj v našich programoch. Ale v prvom rade musíme vyriešiť prípad Maďarska. To je naozaj najnehoraznejší eh, prípad eh, porušovania ľudských práv v Európskej únii, konkrétne tých ľudských práv, ktoré sú zakotvené v dohovore o utečencoch. Ja považujem za úplný škandál, eh, že komisia je v tomto smere úplne nečinná. Komisia predsa má na starosti sledovanie dodržiavania zmluv a mala by podľa mňa presadiť článok 7, aby sa uplatnil. Carlos Coelho sa pýtal na niečo, čo zaujíma aj mňa a síce, že tu ide o finančné inžinierstvo alebo o mm, preddavky. Nede tu vôbec o peniaze výlučne, ide tu o zákonnú koordináciu v rámci EÚ v jednotlivých agentúrach EÚ a potom aj medzi inštitúciami a členskými štátmi EÚ. Ja vnímam túto koordináciu ako veľmi nedostatočnú. Nielen, že je tu snaha vrácať ľudí späť, odtláčať ich, tak povediac. A toto napokon vyplýva z posledných vyhlásení, ale taktiež základná koordinácia Vzhľadom na túto obrovskú naliehavú krízu, táto koordinácia tu chýba. Ja som e, na svojej nedávnej ceste do irackého Kurdistanu videla niečo šokujúce. Ja som tam prišla 9 mesiacov po svojej prvej návšteve, keď som videla tábor do kresťanov. Sú to tábory, ktoré my financujeme cez e, ECHO a cez UNHCR agentúry. Podľa mňa je šokujúce, že o 9 mesiacov neskôr v týchto táboroch ešte stále nefungujú školy, napriek tomu, že tieto tábory sú plné detí a mladých ľudí. A ľudí, ktorých som stretla, ľudia mi tvrdili, že z týchto táborov 4000 rodín odišlo cez Jordánsko a cez Turecko a tvrdia, že odišli preto, že nemali e, žiadne vyhliadky do budúcna pre svoje deti, e, nemali možnosť vrátiť sa do svojich domovov, pretože ich okupuje už islamský štát a nemali žiadne vyhliadky pre vzdelanie svojich detí. A preto prichádzajú sem. Máme tu kanceláriu ECHO, ktorá hľadá vynikajúcu prácu, ale Táto kancelária nespravuje financie z rozvojovej pomoci. Z toho by sa malo financovať e, školstvo, teda je tu nedostatok koordinácie medzi ECHOM a DEF e a taktiež je tu nedostatok koordinácie medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi, ktoré sú tam e, zastúpené ktoré tam majú konzuláty a ktoré tiež majú povinnosť poskytovať núzovú pomoc vrátane bezpečnostnej pomoci Mňa veľmi hnevá to, že členské štáty zavádzajú našich občanov, tvrdia, že e, sa snažia bojovať proti členskému štátu, kvôli ktorému väčšina ľudí uteká z daného regiónu. Teda chyba tu úplne základná koordinácia jednotlivých nástrojov a zdrojov financovania, ktoré máme a toto by malo fungovať a nefunguje to. Už 9 e, mesiacov minimálne ako som sa práve mala možnosť presvedčiť na vlastné oči. V jednom z najvýznamnejších eh, regiónov v Iradkom Kurdistane. Ďalej Krisierovo Bonifo. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som eh, oceniť prácu komisie v prezentácii tohto oznámenia, najmä preto, že to svedčí o angažovanosti komisie snažiť sa chrániť eh, viac utečencov, už to povedali kolegovia, práve teraz v členských štátoch by sa mala zvýšiť rýchlosť e, angažovanosti a to všetci bez výnimky vrátane Maďarska. Mali by sa e, transponovať kroky, ktoré uvádza komisia v tomto oznámení a taktiež je potrebné, aby operácie, ktoré boli schválené, aby e, sa prejavili v praxi a to čo najrychlejšie a v najlepších podmienkách. Najmä musíme byť obozretní e, pri zriadovaní hotspotov, e, ktoré sú spojené s veľkými pochybnosťami, čo sa týka dodržiavania základných práv čo to telo azyl. Toto oznámenie taktiež poukazuje na potrebu mobilizovať viac zdrojov financovania na riešenie tejto humanitárnej krízy. To sa týka zvýšenej podpory pre post Vysokého komisára pre ľudské práva a taktiež je dôležité, aby regionálny fond EÚ pre Sýriu, ako aj Afriku, e, bol posilnený. Všetky tieto opatrenia však nebudú dostatočne efektívne, ak sa členské štáty tiež neujmú svoje zodpovednosti. Musia sa zjednotiť a obstať tejto výzve a kým to nebude jasné všetkým členským štátom, tak budeme na nich, do nich stále tlačiť. Aké nástroje konkrétne majú k dispozícii, aké nástroje konkrétne má komisia preto, aby zabezpečila účasť všetkých členských štátov Eh, na solidarite, ktorú očakávame. To je prvá otázka. Druhá otázka, ako zabezpečiť plnenie tých eh, záväzkov, ako členské štáty chcú lepšie prispieť do eh, Fondu pre Afriku okrem Francúzska a Španielska. A po ako zabezpečiť to, že tie štáty, ktoré sú proti relokalizácii, naozaj príjmú ľudí, ktoré majú prijať. Ďakujem. Thank you. And Mrs. Pani Koraca Bild. Eh, ďakujem, pán predseda. A ja chcem eh, oceniť eh, toto oznámenie komisie. Jasne sa ukazuje, že komisii veľmi záleží na ehm, riešení tejto ehm, krízy pristahovalectva na rozdiel od rady, ako to už povedali kolegovia. Chcem oceniť, že komisia spustila veľmi rozsiahle konanie vo veci porušenia a chcem vyzvať všetky členské štáty, aby okamžite v plnej miere e, začali plniť e, celý azylový balík. Máme predsa pravidlá, máme spoločnú politiku. Členské štáty teraz musia prejaviť politickú vôľu, aby sa tieto pravidlá implementovali v praxi. Existujú aj spoločné zdroje, ktoré by sa mali využiť a mali by pomôcť členským štátom, ktoré sú vystavené e, mimoriadnemu tlaku. Niekoľko poznámok, ak dovolíte. Myslím si, že to presídľovanie je jedným z príkladov, ktoré máme k dispozícii, bezpečný a z hľadiska um, prípustný a nevyužívame ho v dostatočnej miere. Komisia by mala využívať eh, aj eh, toto presídľovanie, len relokáciu a to uh, záväzným spôsobom. Mali by sme sa presunúť od dobrovoľnosti k povinnému systému. Tiež chcem oceniť to, že komisia sa chce sústraďovať e, na organizovanú registráciu prišielcov. Ja sa domnívam, že ľudia by mali byť vnímaní ako ľudia a mala by sa s nimi zaobchádzať humánne pri príchode do Európy aj v samotnej Európskej únii. Ak sú štáty vystavené tlaku, mali by dostať pomoc. Akékoľvek prejavy prehnanej sily by sa mali vnímať eh, s veľkou prísnosťou a mali by sa preskúmať, či eh, sa neporušuje európska legislatíva. Čo sa týka hospotov, máme tie isté otázky ako vy, pán predseda. Myslím si, že musíme prejsť od úrovne eh, príjemcov k úrovni skutočných aktérov. Musíme taktiež príjmať členské štáty, aby sa snažili rozdeliť si e, zodpovednosti a povinnosti, aby sa predšlo duplikácii, ale taktiež, aby členské štáty neduplikovali svoju činnosť, aby to nehnevali ako nejakú kontrolu zo strany EÚ, ale ako formu podpory. Um, domnívam sa, že v tomto oznámení podľa mňa e, veľmi vhodne komisia uvádza možnosť modrej karty, pretože je to legálny spôsob, ako dostať ľudí do práce, títo utečenci majú právo na medzinárodnú ochranu, alebo či už ide ekonomických migrantov, musia mať možnosť pracovať. Keď budú mať povolenie ostať v Európe. A ešte jedna poznámka, pán predseda. Ja si myslím, že hrdinami našich čias, vážená pani Björk, je admirál Pavel Pecuty, ktorý vedie operáciu Mare Security. Je to vojenská operácia, veľmi sofistikovaná, sú tam e, veľmi mm, rozvinuté možnosti a vďaka Bohu môžem vás ubezpečiť, že keby ste boli niekde uprostred šíreho mora, celkom iste by ste radšej videli e, talianské námorníctvo akokoľvek iného, kto vás e, tam príde ratovať. Nežijeme predsa v žiadnej krajine zázrakov ako Alica. My sme pred niekoľkými týždňami boli svetkami ľudí, ktorí boli natoľko vyčerpaní, že nevládali nič iné, len zatlieka, zatlieskať talianským eh, zložkám námorníctva, ktorých prišli zachrániť. Ako inak eh, chcete vysvetliť eh, možnosti postupu tam priamo v stredozemnom mori, kde sú obrovské vlny, tam sú potrebné také sofistikované rozhodnutia, ktorých sme boli svetkami my s využitím helikopter, Tam sa dennodenne e, zachraňujú stovky ľudí. Prestante šíriť svoju ľavicovú ideológiu. Je nezmyselná um, skombinovaná operácia Triton a iné. E, prepašte, pán predseda, um, ja už mám toho dosť. Ľudia umierajú a tento antimilitaristický prístup e, je um, úplne nepodložený. Ak nebudeme pokračovať s takýmito operáciami, tak ľudia budú zomierať e, vo mnoho väčšej miere. Takýto moralizmus ľavice je naozaj nepriateľný a komunita mimovládok, ktorú sme stretli, e, spoločne tvrdili, že bez bezpečnosti, bez podpory, e, ktoré poskytuje práve táto vojenská zložka, námorná zložka, e, by sa ich pomoc vôbec nedala uskutočniť. Nech sa páči, choďte sa tam priamo pozrieť. Boli ste tam vôbec niekedy? E, každý má právo povedať svoj názor, e, všetci rovnako, nemôžeme na seba takto navzájom útočiť. My vieme všetci, pretože ľudia zomierajú. Prepašte, pán predseda, to je moje demokratické právo diskutovať. Ja môžem diskutovať e, s niekým, kto nie je súčasťou mojej politickej rodiny. Ja rozhodne nejako neutočím na toto vaše právo, ale teraz má právo pani Bjorga, aby zareagovala. My o tom diskutujeme s kolegyňou Koracou Bildaj vo Švedsku. Mm, myslím, že Alica v krajine zázrakov e, e, celkom nevystihuje môj postoj. My sme ľavica, ja viem, že ľavicu e, e, nemáte radi, to nie je žiadna novinka, ale naši kolegovia, moji kolegovia na e, vlakových staniciach prijímajú ľudí, ktorí prichádzajú, žiadajú o pomoc, teda ľavicová ideológia je potrebná v tejto Európe, ktorú chceme vybudovať. A keď tvrdím, že nechcem vojenské zásahy v tvrdím, netvrdím, že nechcem, aby tam pôsobili námorné zložky Povedala som, že nechceme misie e, spoločnej bezpečnosti obranej politiky. To je iná vec. Ja nechcem, aby e, táto utečenská kríza spôsobila militarizáciu celého Stredomoria. Myslím si, že talianské námorníctvo by malo byť pod e, civilným vedením. Ja som sa s nimi tiež priamo stretla, vážená pani kolegyňa Koraca Bild, sú pod civilným vedením a takto by to malo aj ostať. pani Koraca Bild e, Pani byl prepáčte, mali ste dostatok priestoru povedať svoj názor. Pani Bjork už reagovala. Prosím, láskavo, prestante um, na seba utočiť. Pani Koraca Bild pokračuje, že námorné zložky Taliansku sú pod e, vedením ministerstva vnútra. Katarína Činiči je ďalšia rečnička, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, už to bolo viackrát eh, povedané pri téme imigrácie, ktorá je veľmi delikátnou témou. Vypočuli sme si a, a opätovne sme povedali eh, to, že treba si pripomínať tie štáty, ktoré odmietajú e, solidaritu a zúčastňovať sa na tohto e, systému. Avšak e, nesmieme sa odvracať od tých najzávažnejších problémov. Ja ďakujem komisii za ich návrhy. Bolo už mnoho povedané a poviem a opýtam sa otázku komisie. Čo sa týka dvoch tém tu v parlamente, Akým spôsobom môže parlament, e, parlament prispieť a prehlbiť diskusiu o Dubline. Myslím si, že toto je téma, ktorá je nesmierne dôležitá. Pokiaľ sa chceme vysporiadať s témou e, imigrácie, s celou jej komplexitou a takisto mať aj dobrý výhľadku z dlhodobého hla, hľadiska a nielen reagovať ad hoc na jednotlivé problémy. A samozrejme v tomto ohľade musíme sa vysporiadať aj s otázkou kriminálnych organizácií, ktoré e, e, realizujú pašovanie ľudí. To je záležitosť e, Frontexu a Europolu, kde je nesmierne dôležité, aby tieto organizácie mali dostatočné finančné krytie, a samozrejme aj posilnenie Eurojustu a úzka spolupráca s jednotlivými národnými orgánmi. Myslím si, že toto je zásadné, aby sme mohli pôsobiť na problém imigrácie zo všetkých strán. A samozrejme, a potom je tu aj téma hotspotov, ako už povedal predseda. Hotspoty môžu byť eh, kľúčovým eh, riešením eh, komplexného problému imigrácie. imigrácie. Takže požiadal by som komisiu o dodatočné informácie aj v tomto ohľade a samozrejme aj s výhľadom na finančné prostriedky, ale nie výlučne. Takže komisia by nám mohla dodať k tejto téme určité dodatočné informácie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme za toto posledné vystúpenie. Pán Mišel, viacerí kolegovia sa pýtali na to, ako tieto príjímacie centra a eh, hotspoty eh, budú fungovať. Ja som na úvod povedal, že ešte nie je eh, dostatok jasne spísaných pravidiel, nehovoriac už o rozpočtových aspektoch, z čoho sa to bude platiť. Nemáme ešte celkom prehľad o tom, ako tieto agentúry by mali spolupracovať, ako by to presne malo vyzerať v praxi. Tieto hotspoty teda v tej e, rozšírenej miere, než ako fungujú už teraz. Keby ste sa mohli vedieť k tomu, to presne bude nezodpovednosť e, za spoluprácu agentúr. Veľmi by nám pomohlo. To sú otázky, ktoré e, nám tiež kladú aj ostatným nám poslancom. Teda odpoveď naozaj potrebujeme poznať. Nech sa páči. Dostávate teraz priestor na odpovede. Ďakujem, pán predseda. Eh, čo sa týka príjmacích centier hotspotov, situácia sa denodenne mení, vyvíja. My sme vyslali mimoriadného spolnopocentnenca komisie do Talianska, do Grécka, okrem iného, aby sa koordinovala činnosť agentúr priamo na týchto miestach. Práve teraz eh, sú v teréne, snažia sa finalizovať eh, technické podrobnosti úlohy jednotlivých agentúr. Nejde tu len o pozorovanie, ako povedala pani Koraca Bild, chceme byť skutočným aktívnym prvkom, mm, teda snažíme sa pomáhať pri odberaní otlačkov prstov, screeningu migrantov, taktiež je tam podpora EASO. Máme podporné opatrenia z Dublinu z Ríma, taktiež máme kontaktných úradníkov z Europolu tam taktiež eh, vysunutých pracovníkov v Katani, teda eh, veci sa naozaj hýbu veľmi rýchlo. Aby som eh, vám systematickejšie odpovedal, poskytneme vám konkrétny dokument o aktuálnom stave implementácie. Už čo skoro do desiatich dní budete mať dispozícii dokument o aktuálnej situácii. Ako som už povedal, začíname tento proces, chceme ho spustiť čo najskôr, aby sme mohli pristúpiť k prvým relokáciám do členských štátov. Je to proces, ktorý neustále prebieha, ktorý sa neustále rozvíja. Čo sa týka otázok pani Dikstrom k Macedónsku, teda konkrétne k bývalej Jugoslavskej republike Macedónsko, aby som bol korektný, my si uvedomujeme nevhodné správanie niektorých eh, príslušníkov policajných zložiek, voči e, voči niektorým prisťahovalcom. Ja som zatratil zatracený Human Rights Watch. Diskutovali sme o týchto otázkach. Budeme to riešiť aj na stretnutí ministrov z krajín Západného Balkánu, konkrétne 8. oktobra v Luxemburgu sa uskutoční toto stretnutie a bude to na programe. Čiže musíme Srbskom a Republiku Firom podporovať e, vzhľadom na migračné toky, ktorých e, sú e, terčom, ale najlepším spôsobom, ako to riešiť, by bolo, ak by začali fungovať e, systémy relokácie. Ak sa totiž budú relokovať ľudia priamo z Grécka, nebudú musieť prekračovať Srbsko a republiku Fírom, aby sa dostali do Švédska alebo do iného členského štátu. Budú priamo relokovaní z Grécka do daného členského štátu. A to by sa malo tiež výrazne prejaviť aj priamo na mieste, ale vnímajme to reálne, sme svedkami e, zmiešaných e, migračných tokov. Nede tu len o zo Sýrie, z Eritreji alebo z Iraku. Sú tam ľudia, ktorí sa ešte stále budú pokúšať e, ísť aj západe Balkánskou trasou. Možno pôjde aj o ekonomických migrantov, možno takých žiadateľov o azyl, ktoré majú nižšiu šancu na uznanie nároku na azyl. Čo sa týka otázky pána Koeja, o rozpočtových aspektoch. Meeting, uh... Tomu sa bude venovať eh, celá téma po šengenskom bode, čiže budete môcť tam do detajlov prediskutovať otázky rozpočtu, ale je to v podstate zmiešavanie, pridávanie nových prostriedkov a presunov prostriedkov. ako kolegovia vám vysvetlia, ako sme sa dopracovali alebo ako si predstavujeme dosiahnuť tieto čísla. Čo sa týka Dublinu a Grécka, preto 6 mesiacov hovorilo, hovorila o tom aj pani Bjorka, ale myslím si, že na, z iného pohľadu, prečo musíme e, v podstate Grécko dostať späť do Dublinu. Ak má systém relokácie fungovať, musíme vedieť poslať ľudí späť do Grécka. Musí mať túto možnosť. To je súčasťou e, toho systému. Pretože aký stimul by mali grécké orgány, ak by boli mimo Dublinu? musia relokovať, je to drahé, v príjmacom centre musíte spracovať žiadosti ľudí a ak ľudia pôjdu cez západný Balkán a e, potom sa dostanú cez Dublin naspäť do Grecka, aký stimul by mali tomu grecké orgány. A po druhé, ak vedia, že jediný spôsob, ako sa dostať do iného členského štátu je relokácia, tak potom ostanú a počkajú na relokáciu. Ak vedia, že si môžu vybrať, kam chcú ísť. Je to Nemecko. Ak niekto, ak Sýrčan chce ísť do Nemecka, a ak sa dostane do Nemecka, už e, ho nevráti nikto do Grécka, tak jednoducho odmietne byť relokovaný e, do Polska či do Luxemburska. Jednoducho pôjde ďalej, až kým sa nedostane do Nemecka. Čiže ak chceme, aby relokácie fungovali, musí fungovať aj dublinský systém. Je to súčasťou e, toho systému. Takže ak chceme, aby Grécko bolo opäť v Dubline, musia byť splnené viaceré podmienky. Bol rozhodnutie súdneho dvora v Štrásburgu a tu sa uviedlo, že je potrebné pozostaviť Dublin a vybudovať, vytvoriť nové podmienky. To znamená, že Grécko musí v plnom rozsahu spája, splňať európske aky, dobre zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl, prijímacie centra a tak ďalej. Čiže musíme veľmi extenzívne spolupracovať s Gréckom, preto aby Grécko naozaj sa späť vrátilo do systému Dublinu. A tu sa vraciam k ďalšej otázke. Pani Kojo, pána Kojo o takých sekundárnych presudov. E, k tomu potrebujeme opäť, aby fungoval Dublin, pretože ak ľudí vrátime späť, tak potom im zabránime k sekundárnym presunom, sekundárnym pohybom vedia, teraz vedia, že ak sa im podarí ten sekundárny presun, tak ostanú v tom druhom členskom štáte. Čiže potrebujeme opäť, aby najprv fungoval dobre Dublin. Europol e, zrealizoval štúdiu, myslím, že už je k dispozícii, a takisto EASO v nadchádzajúcich týždňoch e, vydá výsledky ďalšej štúdie o tzv. sekundárnych presunoch. Keď budeme o tom vedieť viac, dáme vám to k dispozícii. Schengenský hodnotiaci mechanizmus. To je jeden z nástrojov, ktorý má pomôcť zozbierať informácie pre budúce konania pre porušenie predpisov. Najlepší spôsob, ako zistiť, či členské štáty e, plnia svoje postupy pre návraty. Ako to vidieť priamo v teréne. Komisia predtým spúšťala konania pre neplnenie povinností z úradu, tuto z druhej strany e, Luxemburského námestia DG Home. Teraz musíme zistiť priamo v teréne, aká je situácia. Čiže šengenský hodnotiací mechanizmus je základom preto, aby sa mohli spustiť konania pre porušovanie predpisov. Takisto je základom preto, aby sa osvedčili, na, e, presadili na osvedčené postupy, pretože teraz môžeme lepšie porovnovať to, čo robia iné štáty, eventuálne lepšie. Máme správu o Schengene, situácia o fungovaní Schengenu a mm, v najbližšej správe začneme v podstate zakomponovať do nej aj informácie o šengenskom informačnom mechanizmu, čiže len šengenský hodnotiaci mechanizmus vedie komisia, začalo to nedávno, takže keď budeme mať informácie, tak vás budeme informovať rovnako o tejto správe, keď bude hotová. Pani Bjork. Ja by som chcel upozorniť len na to, že potrebujeme balík, ktorý bude vyvážený. Nejde len o tie zákonné cesty do Európy a represívne opatrenia. Ide o globálny balík, čiže o záchranu životov, ale zároveň aj misie DP spoločnej obrnej bezpečnostnej politiky nemôžu jednoducho pašeráci pokračovať v tom, čo robia, ale my na zároveň musíme zachráňovať životy. Pán Kirkop sa pýtal o peniaz, sa pýtal o tom, či peniaze sú dobre investované. Ja si myslím, že budete mať diskusiu o záchranných, vyhľadovacích záchranných operáciách. Tu sme navýšili rozpočet pre operáciu Triton. Myslím, že tie peniaze boli dobre investované, ak sa pozriete na to, čo sa spravilo, aké výsledky sa dosiahli. Ak sa pozriete na tie ďalšie peniaze, o ktoré teraz žiadame, tie majú zafinancovať agentúry, posilniť agentúry, čo je kľúčom pre implementáciu príjímacích centier hotspot, to navýšenie núdzovej pomoci. Ja myslím si, že najlepšia investícia je cez núdzovú pomoc, pretože tam to má priamy dopad a tam komisia môže stanoviť podmienky toho, ako sa peniaze použijú. Takže je to naozaj veľmi užitočné navýšiť e, financovanie do núdzového fondu. Otázka peňazí na integráciu. To je veľmi dôležitá vec. Otázka integrácia, to bude ten ďalší krok. Teraz príjmame ľudí a potom ich budeme musieť náležite zaintegrovať. Je pravdou, že nenavyšujeme rozpočet na integráciu, ale v rámci národných programov členské štáty už majú peniaze na rozvoj integračných programov a myslím si, že v rámci ďalšieho viatočného finančného rámca by to mal byť jeden z kľúčov posilniť rozpočet e, na integráciu, pretože to bude do budúcna jedna z veľkých víziev. Čo sa týka vašej otázky o tom, že členské štáty neuplatňujú aký a čo robíme, zatiaľ sme sa ešte nerozhodli pozastaviť žiadne finančné prostriedky pre členské štáty, ktoré presadzujú aký, ale ideme cez riadny postup konanie pre porušenie predpisov. Ak mm, nejaký členský štát neplní aký tak, ako má, tak sa spustí vo, proti nemu koranie pre porušenie predpisov, ale to neznamená, že nepodporia sa príjmacie kapacity v centrách, napríklad v Maďarsku. Potrebujeme byť oboje. Pani Sipel, otázke presídlenia predložíme v marci 2016 návrh systému trvalého presídlenia. To je časť, ktorá v tom balíku zatiaľ chýba. Uvedomujeme si to a doplníme to. E, ale dovolte zdôrazniť to, že nemáme dobrý právny základ v zmluve pre presídlenie. Pre relokáciu áno, ale nie pre presídlenie. Čiže chceme, aby to bolo povinné, ale bude to závisieť od ochoty členských štátov, či budú akceptovať, aby to bolo povinné, ale v rámci zmluvy nemáme právny nástroj na to, aby sa to ľahko dalo zrealizovať. Potrebujeme viac zákonných spôsobov, áno, všetci súhlasíme s týmto názorom, ale presídlenie je podľa nás najlepší nástroj čo sa týka otázky zákonnej migrácie, prečo iba modrá karta, no uvidíme, či sa nám do marca podarí do balíka pridať niečo iné okrem modrej karty. Modrá karta je dôležitá podľa mňa. A množstvo Sýrijcov sú vysoko kvalifikovaní, ktorí by mohli požívať výhody modrej karty. Mnoho, veľa vysoko kvalifikovaných, vzdelaných ľudí zo Sýrie by mohlo požívať výhody modrej karty. Takisto Európsky parlament schválil pred dvoma rokmi smernicu o sezónnych pracovníkov. Aj to je nástroj, ktorý by sme mali podporiť, ktorého implementáciu v členských štátoch by sme mali podporiť, pretože to je pre nekvalifikovaných pracovníkov aj. Ale v marci teda predložíme nový právny balík a e, očakávame fantastické nápady e, od výborov, aby nám pomohli s týmto balíkom, ale v žiadnom prípade to nebude ľahké, pretože hlavná kompetencia e, je na členských štátoch. Vy nemôžete členským štátom nanútiť navýšiť kvóty migrantov, ktoré prídu do jednotlivých štátov. Pani Gomez. chýbajúce konanie proti Maďarsku alebo málo aktivít voči Maďarsku. Mám veľa kontaktov s maďarskými orgánmi v poslednej dobe Komisár Mapulos e, tam bol pred dvoma týždňami a pripravujeme list, ktorý by mal byť zaslaný tento týždeň. Generálny riaditeľ DG Home a generálny riaditeľ DG Spravodlivosť spoločne pošlú list, v ktorom budú hovoriť o viacerých problematikách, ktoré súvisia s novoschváleným maďarským zákonom. Bude to určite dlhý list momentálne ho pripravuje alebo kontroluje právny odbor, aby bolo jasné, čo tam píšeme. Takisto to musí ešte preložené do maďarčiny, takže to chvíľu potrvá, ale tento list bude zaslaný do konca tohto týždňa a môžem vám povedať, že to bude naozaj silný silný názor na novú legislatívu v Maďarsku a sme pripravení prijať akékoľvek ďalšie kroky, ak to bude potrebné. Čo sa týka Iraku a situácia v irackých táboroch, hovorili ste o veľmi dôležitej veci, o potrebe dobrej koordinácie medzi rôznymi aktérmi priamo v teréne. Je tam množstvo aktérov, mimovládne organizácie, OSN, ECHO, DG ECHO, ale aj DEFCO pre takú dlhodobejšiu perspektívu a zároveň sú tam ešte aktivity členských štátov, čiže musíme lepšie koordinovať všetky tieto aktivity a Deje sa to, trvá to síce, ale deje sa to. E, Veritas Summit svedčí o tom, že sa veci zmenia sami vo Valete. Poprvýkrát je tu zverejnecký fond, kde budú peniaze z rôznych aktérov, DEFCO, HOME. Všetky peniaze dáme na jedno miesto spolu aj s členskými štátmi a to bude nový prístup e, e, v smere lepšej, lep, lepšej koordinácii financovania. Pani Revodalon vy ste hovorili o vašich pochybnostiach ohľadom rešpektovaní základných ľudských práv migrantov a žiadateľov o azyl e, v prijímacích centrách hotspot. E, dovolte vyjadriť prekvapenie, pretože práve naopak, tým, že tam bude EASO, Frontex, odborníci členských štátov priamo na mieste, budeme mať lepšiu kontrolu nad tým, čo sa v skutočnosti deje na gréckých ostrovoch, či na Sicílii, či na Lampeduze. E, práve že tam vyšleme našich ľudí, tak budeme môcť lepšie kontrolovať situáciu, budeme môcť lepšie dohliadnúť na plnenie nejaký komunity. Takže ja to vnímam opačne, ja vnímam hospody ako jedinečnú príležitosť práve na dohliadnutie, na dodržiavaním základných ľudských práv migrantov. Ako zabezpečiť to, aby členské štáty, ktoré odmietajú, aby uplatňovali mechanizmus relokácií. No, všetci sme si mohli prečítať vyhlásenie niektorých členských štátov, ktoré odmietajú uplatňovať tieto veci. Ak budú naďalej odmietať, tak použijeme postupy, ktoré máme a poženieme tieto štáty pred Luxemburský súd. To je jediný spôsob. Už uh, sme E, členské, niektoré členské štáty sa zdržali hlasovania alebo hlasovali proti a tie zmenili názor, povedali, že budú aplikovať pravidlá. To je demokracia, niekedy hlasujete proti, ale potom tie zákony sa vzťahujú na všetkých, čiže ak nedodržíte zákon, tak e, vás niekto zažaluje pred súdom. A čo sa týka Afriky, žiadame všetky členské štáty, aby prispeli Francúzsko a Španielsko. Už niektoré ďalšie členské štáty, napríklad Dánsko, uviedlo, že je pripravené poskytnúť peniaze a tak ďalej. Čiže to E, je niečo, na čom sa pracuje. Čo ešte nie je uzavreté. Myslím, že som zodpovedal hodom hospodov pani Korazabiot a pre presiedlovanie a tzv. tie mm, to musíme spraviť čo najzáväznejšie, ako sa dá. Ďakujem, pán predseda, dúfam, že som zodpovedal na väčšinu otázok. Áno, uh, Musíme si to patrične načasovať, takže máme ešte chvíľku času. Ak sa chce ešte niekto vyjadriť, dovolte spomenúť. E, povedali ste, že máme oznámenie o implementácii o 10 dní. Myslím si, že to je veľmi dôležité, pretože minimálne moja otázka, určite aj iní kolegovia si klajú tú istú otázku, je taká, že niektoré agentúry budú zohrávať úlohy, ktoré sú iné, významným spôsobom iné ako doteraz. Čiže chceli by sme vidieť na papieri, čo to bude znamenať. My to potrebujeme vidieť napríklad Frontex a otlačky prstov. To je taký prvý na, prípa, príklad, ktorý ma napadol. Musíme sa na to naozaj pozrieť. Hovoríme o o šestich mesiacoch, ale eventuálne hovoríme aj o dlhšom období. Takže radi by sme to videli na papieri. Kto chce nejaké ďalšie pripomienky? Chyba mi odpoved na otázku, či peniaze, ktoré pôjdu do Turecka alebo Afrického fondu, budú použité na budovanie hraníc. A druhá vec, podľa mňa by sme nemali zmiešavať diskusiu o migrácii E, a zamestnanosťou a právom na azyl. Komisia spomenula, že modrá karta je dôlež, užitočná pre Syrícov, ktorí sú veľmi často vysoko kvalifikovaní, ale to sa netýka všetkých Syrícov ako prvý krok. A po druhé, azyl nesúvisí s kvalifikáciou, čiže ak ste akademik alebo ste analfabet, ak utekáte zo Syrie, máte právo na ochranu. A teda by sme si mali dať veľký pozor, aby sme nezmiešavali tieto dve veci, priamo na, právo na azyl a eventuálne právo zamestnať sa. Musím povedať, že súhlasím, áno, uplatňovanie postupov pre modrú kartu je niečo úplne iný, úplne iný postup žiadosti, súvisí to s kivadlovou migráciou. O, nede o to, že Sirici nie sú vysoko kvalifikovaní, mnohí z nich sú, to úplne akceptujeme ide o to, ako sa bude postupovať. Takže súhlasím s kolegyňou. Avšak nie, nie, že by sme boli proti zákonným cestám, ale chceli ste teda hovoriť o, tom, o tej implementácii. Ešte niekto chce nejakú inú otázku alebo e, položiť nejakú otázku na pána Mišela? Dobre, takže pán Mišela, ak by ste mohli odpovedať na tieto otázky a uzavrieť našu diskusiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja plne súhlasím s tým, čo povedala e, kolegyňa, ja nehovorím nič iné. Ja si nemyslím, že som zmiešoval tieto dve veci. Mm, robím obidve a už niekoľko rokov. Chcem tým povedať, že môžete mať e, sírického inžiniera e, v Turecku, ktorý by mohol e, využiť modrú kartu a nemusel by ísť cez systém presídlenia. To je jedna z možností. Alebo niekto, kto by v Jordánsku alebo Egypte Sírici by nemali mať možnosť prísť do Európy iba cez štatút utečencov. To je jedna vec. Len som chcel ilustrovať to, že modrá karta môže mať pozitívny dopad na túto problematiku, ale samozrejme nezmiešavam zákonu migráciu a žiadateľov o azyl a právo na štatút utečenca v Európe. To je jasné. Čo sa týka vašej otázky ohľadom peňazí, Opäť navrhujeme globálnu odpoveď. A teda v Afrike neriešime iba hlavné príčiny migrácie, ale riešime aj kapacity E, zvládania tokov žiadateľov azyla a utečencov, pretože v Afrike je množstvo utečencov, ale je tam aj otázka ochrany hraníc. Takže e, cez ten zverejnecký fond riešime celú škálu aspektov, nielen hlavné príčiny migrácie, príjmacie kapacity, kontrola hraníc, boj proti pašeráctvu a tak ďalej. Nie je to obmedzené iba na jednu vec a to isté platí aj pre Turecko kladieme veľký dôraz na zlepšenie situácie v utečeneckých táboroch v Turecku, ale chceme zároveň zlepšiť kapacity e, hraničnej stráže Turecku. E, hraničná stráž v Turecku vykonáva množstvo aktivít v oblasti hľadania a záchrany životov. Zachraňujú množstvo životov. Nielen Európania zachraňujú životy v, mm, v tomto mori alebo v tejto časti mora. A čo sa týka hotspotov, ako som povedal, predložíme vám podrobné informácie o aktuálnej situácii. Ako som povedal, situácia sa zlepšuje tieto dni. Naozaj každým dňom sa mení, nasadzujeme stále viac ľudí priamo v teréne a o 10 dní budem mať asi lepší prehľad o situácii, takže dostanete tieto informácie a samozrejme môžeme radi prísť do výboru LIBE a prediskutovať tieto veci. Ďakujem pekne, pán Mišel, je to naozaj veľmi dynamická oblasť a ďakujem poslancom za podrobné otázky, ďakujem pán Mišel za poskytnuté odpovede. Spomeniem kolegom, len to je trošku čudné, ale teda 11.15 máme rozpočtové opatrenie, ktoré je základom tohto a mm, chcel by som tomu hovoriť. Je to teda tak trošku zlé zoradené v poradí nášho programu a bude to 11.15, eh, takže pána Mišela požiadame znova, aby 11.15 predstavil ten bod, ktorý vyplynul v podstate diskusie o šengenskej oblasti a požiadam ho teda, aby okamžite prešiel na tento bod. Takže pán Mišel, ak vás môžem poprosiť, aby ste nás mohli aktuálne informovať o tejto veci a potom otvorím diskusiu. Yes. So now Schengen. Takže teraz k Schengenu. V prvom rade nedávne prípady kontrol na vnútorných hraniciach neznamená koniec Schengenu. Toto v žiadnom prípade nie je koniec Schengenu. E, s týmto sa dokonca hráta aj v Schengenskom kódexe. E, je to ustanovené E, v prípade e, neočakávaných alebo plánovaných udalostí, napríklad e, majstrovstie sveta vo futbale alebo zasadnutia G8 a schvaluje sa to na základe okamžitého rozhodnutia. V prvom rade komisia musí dostať oznámenie o rozhodnutí zaviesť kontroly vnútorných hraníc v prípade Nemecka to bolo 13. septembra, v Rakúska o dva dní neskôr a Slovenska takisto o dva dní neskôr. Samozrejme, členské štáty musia informovať po zavedení kontroly na vnútorných hraniciach po 10 dňoch a, po, a oznámiť jeho predlženie o ďalších 20 dní. Takže toto sú vnútorné kontroly na hraniciach v Nemecku, budú zavedené do 15. októbra v Rakúsku, pardon, e, v Nemecku do 12. oktobra, v Rakúsku do 15. oktobra a na Slovensku do 16. oktobra. E, podľa Schengenského kódexu členské štáty e, môže mať tieto kontroly na vnútorných hraniciach maximálne po dobu dvoch mesiacov. Po notifikácii komisia informovala okamžite predsedu predsedu Šulca o opätovnom zavedení e, kontrol na vnútorných e, hraniciach prostredníctvom jeho kancelárie. Všetky tieto tri členské štáty e, v odôvodnení uviedli ten istý dôvod, to znamená významnú hrozbu voči vnútornej bezpečnosti a pristahovaleckej politike. V roku 2013 sme revidovali šengenský kódex a nedali sme prílev migrantov ako jeden z dôvodov na zavedenie e, vnútornej kontroly. Avšak e, vzhľadom na e, jedinečnosť situácie takéto zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach môže byť odôvodnené, ale musí byť primerané. Preto sa komisia rozhodla eh, minulú stredu 23. septembra eh, formulovať vlastné posúdenie situácie. Takže oslovili sme orgány členských eh, štátov, všetkých troch členských štátov a požiadali sme ich o dodatočné informácie a žiadame ich, aby nás ubezpečili, že tieto kontroly budú primerané. Samozrejme, očakávame detálne odpovede na naše otázky a chceme zabezpečiť, že tieto kontroly prebiehajú v súlade so šengenským kódexom a budeme informovať radu o našich zisteniach a parlament takisto. Dovolte mi prizvukovať, že toto je iba stanovisko komisie. Nemáme právomoc v konečnom dôsledku rozhodnúť o kontrole na vnútorných hraniciach a nemáme spôsob, ako k tomu členský štát prinútiť nejakým spôsobom. Našim jediným nástrojom, ako si presadiť e, náš názor pri členských štátoch, je konečenie e, za porušenie predpisov. Ďakujem, to bolo veľmi jasné. E, pán Koeliu má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a chcel by som sa poďakovať pánovi Mišelovi za jeho vyhlásenie a chcel by som pripomenúť, že som už mnohokrát na tomto výbore povedal, že kľúčovým prvkom na fungovanie Schengenu je vzájomná dôvora. A to je veľmi krehká rovnováha medzi, medzi pravidlami na európskej úrovni a vnútornými pravidlami členských štátov Práve z tohto dôvodu e, sme vytvorili nový e, evolučný mechanizmus Schengenu, ktorý by má poskytnúť e, hranice jednostranným rozhodnutiam zo strany členských štátov zaviesť vnútornú kontrolu. Hovorili sme aj o tom, že členské štáty stále závisia na vzájomnej dôvere a spoliehajú sa na voľný pohyb osôb. Ak Schengen je ohrozený, je to kvôli tomu, že členské štáty ohrozujú jeho existenciu a nie utečenci. Počuli sme o zno opätovnom zavedení kontroly na vnútorných hraniciach už niekoľko týždňov. Keď to zavedlo Nemecko, e, to zdôraznilo, že hranice nebudú e, zatvorené, ale budú zavedené kontroly. Avšak e, Nemecko nezatvorilo svoje brány voči utečencom. Avšak dominový efekt, kedy Rakúsko a Slovinsko e, zatvorili svoje hranice, tam už tie odôvodnenia ciele neboli tak jasné. Chcel by som upozorniť komisiu, že nemecké dokumenty predložené nemeckými orgánmi nie sú dostupné v akomkoľvek inom jazyku než nemeckom. Pre Rakúsko nemáme k dispozícii žiadne materiály, čo sa týka týchto núdzových krokov a o tom pán Mišel hovoril takisto. Takže mám dve konkrétne otázky. V prvom rade, Nemecko žiadalo o predlženie kontrol. A čo Slovinsko a Rakúsko takisto o to požiadali? Po druhé, boli zvážené e, iné prostriedky, ako napríklad e, hotspoty a medzinárodná spolupráca, predtým, než bolo predlženie hraničných kontrol e, posúdené. Samozrejme, členské štáty majú právo jednostranne prijať toto rozhodnutie, majú ho vždy používať ako prostriedok poslednej záchrany a a v primeranom e, meradli. Citujem, migrácia a prekračovanie externej hranice prostredníctvom veľkého počtu e, príslušníkov tretich krajín nemôže byť považované za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Toto je veľmi užitočný dokument, ktorý mi e, poskytol právny odbor toto ráno. Takže dúfam, že komisia bude opatrná a bude prekladať správu parlamentu. Ak naozaj chceme naozaj lepšie manažovať prílev e, migrantov, musíme sa starať predovšetkým o, e, musíme sa o externú hranicu a musíme mať aj e, silnú politiku na papieri, čo sa týka jeho ich vnútorného pohybu. Externá hranica je problém, avšak to je iba dôsledok oveľa väčšieho problému. Dúfam, že parlament a komisia zabezpečia to, že Schengen sa nestane iba nástrojom populistov a politických hier. Ďakujem veľmi pekne za zrozumiteľné otázky. Teraz pán López Aguilar. Myslím si, že môžeme iba zdieľať túto obavu kvôli tomuto bezprecedentnému opätovnému zavedeniu kontrol na hraniciach. Nie je to len utečenecká kríza či európska kríza. Toto je kríza myšlienky voľného pohybu osôb, ktorý je veľmi dôležitým prvkom, a čo viac základným pilierom e, európskeho projektu v súčasnosti. A otázka, smeruje na to, aké sú výhľadky komisie na novú revíziu Dublinu. Revízia súčasného nariadenia o Dubline hovorí práve o týchto opatreniach, ktoré sú dnes ale už považované za zastaralé. Celá táto myšlienka o alokácii zodpovednosti, keď hovoríme o vysporiadaní sa, sa s jednotlivými žiadateľmi o azyl a ich žiadostiami, má byť nahradená stálym mechanizmom, prostredníctvom ktorého má byť nastolená zdielaná zodpovednosť a solidarita. Chcel by som vedieť, či existujú nejaké vyhliadky na to, že budeme vedieť zabezpečiť, že takéto opätovené zavedenie vnútorných kontrol na hraniciach členských štátov Európskej únie nebude obchádzané tým, že takéto kontroly budú opätovne zavádzané s tým, že sa štáty budú vyhovárať na núdzové opatrenia kvôli osobám, ktoré utekajú e, z ohnisek konfliktov. Chcel by som takisto počuť, aká je aktualizácia o napätiach, ktoré prebiehajú jednak medzi členskými štátmi a kandidátskymi, člensk- eh, kandidátskymi krajinami, konkrétne medzi Maďarskom a eh, Srbskom. Myslím si, že o tom by komisia mohla pohovoriť detálnejšie. Ďakujem. Pani Koraca Bild. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takisto vítam to, že komisia veľmi úzko sleduje či sa neužíva e, šengenský kódex dnešnou situáciou. Schengen je jedným z najvýznamnejších výdobytkov e, Európskej únie, jedným z jej pilierov a všetky členské štáty by ho mali rešpektovať. E, je to trochu zmetok o to, čo sa vlastne teraz deje jednotlivých členských štátov. Takže vítam túto diskusiu s tým, že komisia povedala, že komisia sa bude snažiť ustanoviť, či sa neporušuje šengenský kódex. A faktom je, že Nemecko neuzatvorilo hranice, ale iba opätovne zaviedlo kontroly. Podporujem to, čo povedal e, pán Coelho. Toto je naozaj zásadný rozdiel. Nemecko to urobilo v rámci šengenského kódexu. Som však rád, že komisia monitoruje záležitosť e, kvôli prípadným zneužitiam. Vidíte, sme svedkami e, situáciu, e, ktorú síce nemôžeme ovplyvniť, ale môžeme ju sledovať. A to je situácia medzi Chorvátskom a Srbskom. Je to vlastne konflikt medzi členským a nečlenským štátom, kde je zablokovaná momentálne doprava. A keď sa naozaj budeme uchylovať takýmto diskriminačným opatreniam voči príslušníkom z tretich krajín, tak by sme sa na to naozaj mali pozrieť. Druhou vecou, ktorú by som chcela povedať, pán predseda, e, Schengen a voľný pohyb osôb je aj o kontrole externých hraníc. Nie je to o policajných operáciách a tlaku, je to o disciplíne a správnej registrácii a individuálnom posúdení žiadosti jednotlivých e, utečencov. Pokiaľ sa stávajú na hraniciach incidenty, samozrejme musia byť riadne prešetrené v súlade so zásadami právneho štátu a treba prijať samozrejme primerané protiopatrenia. Ďakujem. Pani Kristín. Um, Ďakujem No chcem sa vrátiť veľmi rýchločko, rýchlo v tých veciach jednoducho. E, tá otázka, ktorú som mal hodom ochrany ľudských práv a pochybností, vyplynuli v podstate z vypočutia e, názorov ochrany ľudských práv, či to ma len tak nenapadlo, bolo to podložené. A čo sa týka Schengenu, E, je to budúcnosť Európskej únie, ktorá je v, e, v hre, pretože Schengen je voľný pohyb ľudí v Európe a nebudem opakovať to, čo ste povedali, sú to základné, zásadné veci a tu si kladiem otázku, aká je, ktorá suverenita je dôležitejšia, európska alebo členských štátov. Momentálne členské štáty e, hovoria o tom, že sú príjmané určité rozhodnutia na Európskej únie potom eh, robia to, čo sa im hodí a nerešpektujú tú európsku identitu a nedodržujú to, že európska legislatíva je nadradená národnej legislatíve. Hovorili ste v predchádzajúcej diskusii o tom, že keď členské štáty nerešpektujú predpisy, tak eh, sú zažalované na súde, ale stačí to? alebo netreba spraviť niečo silnejšie, pretože áno, chápeme v nejakom konkrétnom, konkrétnej otázke, napríklad to, čo spravilo Nemecko, prečo tak spravilo, čo spravilo dobre, ale pretože teraz viacero členských štátov naďalej zatvára hranice, to je jednoducho neakceptovateľné, nemôžeme to akceptovať. Čo sa týka otázky migrácie, tá nebola predvídaná v, Európsko, v Schengenskom kodexe ako dôvod. E, čiže e, je potrebné práve naopak členské štáty, aby prijali e, metódy presídlenia a relokácie, tak aby jednoducho tí ľudia neprechádzali z jedného štátu do druhého. Je to neakceptovateľné, ale je tu zodpovednosť. Je tu zodpovednosť všetkých európskych občanov. Je potrebné postarať sa o to, aby predovšetkým e, bola dodržiavaná európska suverenita až potom suverenita členských štátov. Jednoducho takto sa ďalej pokračovať nemôže. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pani Majte Ruiz má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Je tu jedna vec, čo som asi nie úplne pochopila, takže by som požiadala o dodatočné vysvetlenie. Možno som to nepochopila. Hovorili ste, o systematizácii a riadení tokov, o dublinskom mechanizmu, o navracaní do Grécka. V akom poradí sa toto uskutoční? Pretože e, zatiaľ takýto poriadok, e, čo sa týka presídlovania a preskupenia, neexistuje. Ak to urobíme nesprávnym e, spôsobom, a nie v správnom poradí, môže to viesť e, k škandálom. Takže aký je tento systém? Môžete nás previesť krok za krokom e, týmto procesom, ináč budeme čeliť e, veľkým problémom aj zo strany verejnej mienky, ako aj európskej dôvery voči Európe. Ďakujem. Pán Coelho spomínal, o predložení hraničných kontrol na hranici Slovinska a Rakúsko. Pani Mier, vy ste sa predtým nehlasili o slovo, nech sa páči. Ospravedlňujem sa, pán predseda, trochu oneskorene. E, prišla som trochu neskôr. Teraz niektoré členské štáty sa rozhodli opätovne zaviesť kontroly na hraniciach, aby zastavili prítok e, utečencov. Aj moja krajina to zavedie a urobiť, e, urobí ešte krok e, navyše a to e, je úplné uzatvorenie hraníc. Ja mám niekoľko otázok. Kontroly na hraniciach by nemali trvať dlhšie ako dva mesiace podľa šangrického kódexu. Takže ja si kladiem otázku, aké sú možnosti, ktoré členské štáty majú, aby aj naďalej mohli kontrolovať hranice po dvoch mesiacoch. Potom, ak sa vyskytne situácia podľa článku 26, to znamená, možno zaviesť e, kontrolu na hraniciach po dobu 26 e, mesiacov. Kedy je možné uplatniť tento článok? Takže pán Coelho sa e, pýtal, či predlženie hraničných kontrol bolo schválené Rakúsku a Slovensku. Samozrejme, hovorili ste o konaní o porušení predpisov, pokiaľ táto kontrola bude trvať dlhšie. Takže čo vlastne znamená toto predlženie bude to iba nejaký kontinuálny proces, kedy sa stalo už predtým pri mimoriadných situáciách. Takže toto by ma zaujímalo. Takže nech sa páči a pokiaľ sa opýtate eh, špecifické otázky, potom pán Koelio ešte niečo dodá. Thank you, Mr. Chairman. First of all, we don't plan to go to court uh, until we have... Ďakujem pekne. Nemáme v pláne ísť na súd, dnes konštatujeme, že dochádza k porušeniu Schengenského hraničného kódexu. Doposiaľ sme dospeli k názoru, že Nemecko, Rakúsko a Slovinsko by porušovali pravidlá. Ale žiadame o dodatočné informácie, aby sme preskúmali proporčnosť opatrení, ktoré prijali. Tak ako povedal pán Kojejo správne. Ehm, myslím, že sa zhodneme na tom, čo povedali všetci poslanci v tomto výbore. Veľmi si ceníme hodnotu, ktorú nám prináša Schengen a chceme sa postarať o to, aby sa Schengen v plnej miere dodržiaval. Sme teraz v mimoriadnej situácii, v ojedinilej, je v dejinách a ako to už zaznelo, hranice neboli uzavreté, boli zavedené vnútrohranicové kontroly, ale ešte stále bolo možné prekročiť hranice do Nemecka, ale aj do Rakúska, do Slovenska. A Čo sa týka toho, či ostatné opatrenia, ktoré požadujú orgány, ako napríklad eh, vytvorenie hotspotov, taktiež eh, miera civilnej obrany doposiaľ členské štáty nevyužili žiadne mechanizmy civilnej obrany. Eh, čo sa týka hotspotov, to je konkrétny nástroj, ktorý je vhodnejší na externé hranice, na ich kontrolu, a pretože je to pod kontrolou Frontexu a Frontex by nemal konať v rámci interných hraníc. E, týka sa to EAS a to sa tiež vzťahuje na externé hranice. E, Rakúsko a Nemecko požiadali o núdzovú pomoc. Mm, žiadali o podporu, pretože čelia veľkému mm, počtu prišlo to teda nejde tu len o Grécko a Taliansko, ktoré dostanú túto nutnú pomoc, ale aj Rakúsko už dostalo isté peniaze, ďalšie sa chystajú a taktiež e, Nemecko požiadalo o prostriedky. Teraz e, e, sa chystáme podporiť túto žiadosť týchto dvoch členských štátov vzhľadom na situáciu, ktoré čelia, čo sa týka počtu prichádzajúcich utečencov. Čo sa týka zriadenia vnútrohranicových e, kontrol. Toto by malo byť úplne posledným e, opatrením celej škály možných opatrení, čiže musíme zakročiť e, vo veci sekundárneho pohybu osôb a taktiež v otázkach návratu. A preto, ako som už spomenul, implementácia Dublinu je kľúčová, aby bolo možné vrátiť ľudí tam, odkiaľ prišli, teda na prvé miesto vstupu do EÚ Pán López Adler má pravdu v tom, keď prepája e, schengenský kódex a Dublin. My musíme zabezpečiť, aby tieto um, dve um, právnoprávy fungovali, pretože navzájom súvisia, doplňajú sa navzájom, tak aby členské štáty nezneužívali schengenský kódex na nápravu problému, ktorý súvisí s Dublinom. Čo sa týka monitorovania Pani Koraca Bild, eh, áno, eh, veľmi pozorne sledujeme dianie v týchto troch členských štátoch, ale len čo hm, dostaneme odpoveď eh, týchto členských štátov, vydáme stanovisko k proporčnosti týchto opatrení a podelíme sa aj z s parlamentom o toto stanovisko. K otázke pani Revodalon môžem povedať toľko, že členské štáty sú ešte stále zvrchovanými štátmi, čo sa týka kontroly hraníc. Máme tu isté problémy s nutenými hranicami, ale zvrchovanosť eh, obecných hraníc je diskutabilná, nie je eh, možné presadiť to úplne, musíme postupovať eh, krok po kroku, preto sa do konca roka chystáme vypracovať oznámenie o externých hraniciach, taktiež o kontrole externých hraníc, chceme zájsť ešte o niečo ďalej snahe stanoviť e, národné hranice nielen ako zodpovednosť členských štátov, ale aj ako zelenú zodpovednosť. A to obsahuje aj šengenský hraničný kódex, e, ktorý obmedzí členské štáty v tom, aby mohli konať svoj voľne. Teda snažíme sa urobiť všetko, čo je v našich silách. Súhlasím s vašim hodnotením situácie, že by sme hranice nemali zatvárať, že to rozhodne e, situáciu nerieši. k otázke pani Papagozu Dragodrus. Prepašte, ak som eh, nesprávne vyslovil vaše meno. Všetko musí postupovať rovnakou rýchlosťou. Musíme tieto hospody vytvoriť, musíme začať proces relokácie a vhodne začať eh, uplatňovať Dublin, aby sme sa vysporadili s otázkou druhotného eh, presunú ľudí. Ak si začneme presvedčivo, nebude tak potrebné, aby Nemecko, Rakúsko či Slovinsko vykonávali interné kontroly, pretože ľudia budú presú, relokovaní a bude to prebiehať organizovanie v súčasnosti. Tento proces nemáme pod kontrolou, nemáme pod kontrolou migračné toky a práve vďaka systému relokácií by to malo fungovať spolu s relokáciami, s hotspotmi e, by to malo fungovať. Sú to totiž e, dve strany tej istej mince. Čo sa týka otázky pani Mejer, e, čo sa stane po dvoch mesiacoch? Po dvoch mesiacoch by sa mali prestať uplatňovať interné kontroly na hraniciach, ale ešte stále bude možnosť v prípade očakávaného rizika využiť ďalší článok Schengenského kodexu, aby sa predlžili tieto e, interné šengenské e, kontroly na hraniciach. Budeme však bude musieť, musieť vyhodnotiť, či to bude proporčné. V súčasnosti však nemáme žiadne náznaky od týchto členských štátov, že by plánovali využiť tento nástroj. Dúfame, že v priebehu Eh, týchto dvoch mesiacov eh, systém relokácií sa podarí spustiť a že budeme schopní lepšie riadiť migračné toky v rámci EÚ a tým pádom eh, nebude natoľko potrebné vykonávať tieto interné šengenské hraničné kontroly. Ďakujem pekne, pán Mišel. Ešte sú, prosím, nejaké doplnkové otázky? Prípadne, ak niekto prišiel neskôr, diskutujeme o otázkach Schengenu. Tania Fajon, nech sa páči. Pán Mišel, dúfam, že ehm, vám nevadí odpovedať ďalšie otázky. E, ďakujem, prepášte, že som prišla neskoro. Ja som zo Slovenska. Nesledovala som celú diskusiu. Bola by som vám dečná, keby ste by ste potvrdili, že nedochádza k porušovaniu šengenských pravidel, ale chcete požiadať o ďalšie potvrdenie, či tie opatrenia sú e, primerané potrebám. Mohli by ste vysvetliť e, trochu podrobnejšie, aké budú teda ďalšie kroky, či alebo kedy očakávate odpoveď e, orgánov z danej krajiny? Máme naplánovaného viac času na tento bod, teda ak sa chcete ešte vyjadriť, nech sa páči. Pani Bjork a potom Birgit Cipel. Pani Bjork, ja som sa chcela opýtať na niečo veľmi dôležité. Či komisia chce presadiť otvorený alebo uzavretý systém týchto hotspotov. Can move. Eh, in, eh, in... V Grécku sa zvažuje možnosť eh, v Amidaleze a bol by to uzavretý hotspot. Dosť by sme tým získali predstavu o tom, ako tieto miesta budú vlastne fungovať. Teda bolo by vhodné, keby ste nám mohli odpovedať. Toto sa v skutočnosti týka len témy Schengenu, ale pán Michel je flexibilný priateľ z komisie. Celkom iste veľmi rád odpovie. Ďakujeme. Birgit Cipel sa ešte chcela opýtať? Nie. Mrs. Mayor. Mrs. Mayor, please. Pani Majer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som položiť ešte jednu otázku. A konkrétne, kedy komisia sa domnieva, že by mohla nastať, eh, mohla nastať situácia, ktorá je popísaná v článku 26, čo sa týka hraničných kontrol. Ja som sa na to pýtala neodpovedali ste. Thanks, Mr. Michel. And, um, uh, and also Miriam Daly, please. Uh, Miriam Daly. Ja mám krátku otázku na objasnenie. Povedali ste totiž, že tri krajiny, Nemecko, Rakúsko a Slovinsko, uvádzajú ako dôvod uh, veľmi vážnu hrozbu internej uh, politiky a bezpečnosti. A, a ďalej platí, že Migračné toky sa nikdy neuvádzali ako skutočný dôvod e, zavedenia týchto hraničných kontrol a pritom to všetci vieme, že toto bol skutočný dôvod. Môžete nám povedať, e, či ako komisia dokáže dať do súvislosti um, internú bezpečnosť, verejnú politiku a tieto migračné toky nejakým spôsobom? Ja Viem, že po um, konaniach v prípade porušenia a nasleduje ďalšie um, nasledujú ďalšie kroky, ktoré sú naozaj už úplne poslednou možnosťou tzv. core action. Celkom iste veľmi dobre zvážite, ako prijať tieto opatrenia. Toto boli naozaj úplne posledné otázky, ak by ste mohli láskovo na ne odpovedať. A potom uzavrieme tento bod. Nech sa páči. Veľmi si ceníme vašu ochotu. Ďakujem. Čo sa týka predlženia, áno, používajú ten istý argument vo svojom oznámení o 20 dní. Čo sa týka otázky pani Fajon, oslovili sme slovinské orgány písomne včera na základe novej notifikácie a majú 5 dní na odpoveď. Teda len čo nám odpovedia v tejto lehote. Stanovisko potom zverejníme a požiadali sme informácie o konkrétnych číslach, ktoré by dokladovali proporčnosť a nevyhnutnosť takéhoto rozhodnutia. Tiež sme požiadali o, o dostupné údaje o ohrození verejnej politike internej bezpečnosti a tiež dopad týchto interných kontrol na slobodu pohybu osôb. EÚ. Teda položili sme im viacero otázok, ktoré súvisia s preverením proporčnosti tohto opatrenia a taktiež e, v snahe zistiť, či je tam e, súvislosť e, s hrozbou internej bezpečnosti. Isté, že migračné toky ako také by nemali byť skutočnou príčinou zaviesť interné riešne kontroly, ale ak boli vystavení takému a veľkému tlaku a mali obmedzenú schopnosť eh, vysporiadať sa s tým, zregistrovať týchto ľudí, organizovanie. Interné hranice neboli vhodným spôsobom riadené, eh, došlo k ehm, obrovským návalom ľudí, ktorí eh, vystupovali neorganizovanie z vlakov, tak v istom zmysle tam dochádzalo k hrozbe verejnej bezpečnosti. Ďalej, eh, po ďalšie, to nie sú ľudia, ktorí by boli registrovaní, neboli im odnímané tlačky prstov v prvej krajine eh, príchodu, teda nevieme, kto presne sú. Teda mohli tam byť aj rizika spojené s bezpečnosťou, eh, neboli nevykonané potrebné screeningy. Teda, keď prišli do Nemecka, boli potrebné bezpečnostné kontroly a ak prichádzajú v takých obrovských počtoch, masách, neorganizovanie, je tu isté riziko, a preto musíme vyhodnotiť, či to, čo robia, je proporčné alebo nie. Ale riziko spojené s bezpečnosťou, verejným poriadkom sa nedá nejako uprieť. Musíme však vyhodnotiť, či to bolo proporčné alebo nie. Čo sa týka otázky pani Bjork o uzavretých alebo otvorených hotspotoch, je to dosť um, komplexná otázka. Pri hotspotoch nehovoríme o tom, či sú otvorené alebo uzavreté. Niektoré časti budú otvorené, niektoré budú uzavreté. V hotspotoch prebiehajú aj operácie návratu, ktorí nemajú právo ostať v Európe a ak podľa smernice je riziko nebezpečenstva, tak môžu byť umiestnení do uzavretej časti Toľko teda k návratu. Čo sa týka príjemu ľudí, e, tu by mali byť otvorené príjemacie kapacity, neuzavreté. Ale rozhodujúce bude to, aby ľudia súhlasili s relokáciou, teda bude potrebné množstvo presvedčenia, aby sa neuberali e, západobalkánskou trasou, že bude možnosť relokácie, teda budeme musieť presviečať ľudí, aby ostávali v týchto príjímacích centrách, ale mali by byť otvorené tieto centrá. Príjímacie centrá teda budú otvorené, ale operácie návratu môžu byť čiastočne uzavreté. Čo sa týka možnosti rozšírenia článku 23 Schengenského kódexu, tomu som sa už vyjadril, dúfam, že som odpovedal na vašu otázku. Ďakujeme pekne, pán Mišel, aj za to, že ste odpovedali na dodatočné otázky, veľmi si to ceníme. Ďakujem aj všetkým kolegom za veľmi relevantné otázky. Teraz o 11.45 pristúpime k hlasovaniu. Nemôžeme prebrať žiadny e, ďalší bod medzi tým, pretože tu nemáme príslušných kolegov, ktorí to majú na starosti, teda budeme musieť prerušiť schôdzu a potom o 11.45 budeme hlasovať. pozornú radosť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

colleagues, please uh, begin to take... Kolegovia, prosím, láskavo sa usadte. Chcem, aby hlasovanie prebehlo um, presne na čas. It is an electronic vote, so please. Budeme hlasovať elektronicky, prosím, láskavo si overte, či máte hlasovacie kartičky, vložte si ich do zariadenia. Ďakujem. Colleagues, um, the vote, voting time. Začíname hlasovať, kolegovia. Najskôr si overíme, či majú všetci hlasovacie kartičky. Prosím, ak nemáte, prihláste sa. Započítame vás e, mimo počtu hlasov v elektronickej forme. Takže budeme hlasovať e, o prístupnení sprístupnenie vízového informačného systému VIS na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu e, je spravodajcom pán Kirkov. Hlasujeme jediným hlasovaním elektronicky. Nech sa páči, ktorom hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme pánovi Kirkopovi.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 colleagues, we're going to take point four, but I'm just going to wait. Začneme preberať bod 4, ale ešte chvíľočku počkáme na spravodajcu aj na kolegov z komisie. Počkáme, kým sa pripraví aj spravodajca. Ready, Peter? Okay, colleagues, if you're not going to be here for sa nechystáte byť prítomný e, počas preberania záverečného bodu na programe bodu 4, láskavo opustite sálu. Máme tu všetkých, e, ktorí tu majú byť na preberanie otázok na rozpočtu. Ide tu o mm, rozpočtové aspekty Európskej migračnej agendy. Bol to pôvodný bod 6.1. Je to mimoriadne eh, významná záležitosť ďalšie rozpočtové rozhodnutia, ktoré sa týkajú reakcie eh, na posilnenie rozpočtu na týchto 6 mesiacov. Okrem iných eh, budú relevantné aspekty vysporiadania sa s utečenskou krizou, taktiež návrh na mobilizáciu nástroj flexibility na pokrytie nových výdavkov tento konkrétny návrh sa týka e, oznámenia Európskej komisie o riešení utečenskej e, krízy. Chcem požiadať skôr e, komisiu z DG pre rozpočet, aby predniesla svoj úvod a potom dáme slovo spravodajcovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. ďakujem aj za pozvanie a za to, že dostávame priestor prezentovať vám návrhu právneho rozpočtu a taktiež návrhu na mobilizáciu nástroja flexibility. Ako viete, minulý týždeň komisia schválila oznámenie, kde e, sa hovorí o vysporadúvaní sa s utečeneckou krízou a tam sa navrhuje balík nových krokov celkovo výške 1,7 miliardy eur toto sa dá rozdeliť eh, na 801 miliónov v roku 2015 a 900 miliónov v roku 2016. Tých 801 eh, miliónov na rok 2015 eh, už je k dispozícii, už ich má na stole parlament aj rada. Návrhy na tých 9 dodatočných miliónov na rok 2016 budú predložené onedlho, pretože komisia chce predložiť e, upravujúci list e, k opravného rozpočtu na rok 2016 začiatkom októbra. Je dôležité zdôrazniť, že týchto 1,7 miliardy nových prostriedkov je doplnkom mnohých iných opatrení, ktoré boli predložené začiatkom mesiaca, teda respektíve e, v máji a septembri tohto roka. Keď sa pozeráme na balík na rok 2015, na toto sa budem sústraďovať v svojej prezentácii, z tých 801 miliónov 401 miliónov je zhrnutých v návrhu opravného rozpočtu číslo 7. Mm, to bolo predložené rozpočtovému orgánu včera. Podpredsednička komisie Georgieva predniesla eh, svoju prezentáciu v výbore pre kontrolu rozpočtu a 400 miliónov, tých zvyšných 400 miliónov si nevyžaduje opravný rozpočet buď teraz sú to prostriedky, ktoré e, nemusia byť obsahnuté v návrhu rozpočtu. Tých 401 miliónov, ktoré sú obsahnuté v návrhu rozpočtu, e, sa rozdeľujú medzi okruhy 3 a 4. Navrhujeme sumu 101 miliónov v okruhu 3 a 300 miliónov v okruhu 4. V okruhu 3 tých 101 miliónov sa rozdeľuje ďalej na návrh navýšiť núdzové opatrenia aj v rámci AMIF a Fondu internej bezpečnosti o 100 miliónov. Okrem toho, okrem teda prechádzajúceho navýšenia, ktoré bolo zahrnuté a schválené v opravnom rozpočte číslo 5. Okrem týchto 100 miliónov navyše na túto núdzovú Um, formu opatrení taktiež navrhujeme posilnenie troch hlavne posunutých agentúr, teda Frontex, EASO a Europol. A navrhujeme aj posilniť ich počet pracovníkov o 120 pracovníkov, 60 v prípade kontextu, eh, Frontexu, 30 pre EASO a 30 pre Europol. E, keďže títo ďalší pracovníci by mali byť e, najímaní úplne na konci roka. Budeme potrebovať, e, potrebovať prostriedky len na jeden mesiac miest a to predstavuje 1,3 milióna. Teda celkovo navrhujeme posilniť okruh 3 o 101,3 milióna. V okruhu 4 navrhujeme navýšenie o 300 miliónov aby sa e, zvýšil nástroj ENI, aby boli poskytnuté doplnkové prostriedky e, pre e, fond Sýrie, tzv. MADAT. Teda toto je tých 401 miliónov doplnkových viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa navrhujú v návrhu právneho rozpočtu číslo 7. Tiež máme 400 miliónov ďalších doplnkových opatrení, ktoré sú mimo návrhu opravného rozpočtu, ale tiež predstavujú nové kroky v oblasti pristahovalectva. Týchto 400 miliónov je plne e, pokrytých okruhom 4 a dajú sa rozdeliť na dve časti. Jednak v rámci EPA a ENI ide o e, presunutie existujúcich prostriedkov. To sa tiež využije na e, ďalšie zvýšenie fondu pre Sýriu má dať a ďalších 200 miliónov navyše pre humanitárnu pomoc EÚ. Teda toľko. V skratke rozdelenie tých 800 miliónov. Chcel by som teraz v skratke vám priblížiť, ako chceme financovať e, týchto 800 miliónov. Tých 401 miliónov, ktoré sú zahrnuté v návrhu opravného rozpočtu, bude financovaných nasledovne. 300 miliónov v okruhu 4. To bude navýšenie nástroja ENI. Týchto 300 miliónov sa bude financovať z marže v okruhu 4. Máme v tejto fáze roka v marži v okruhu 4 eh, na základe eh, viedročného finančného rámca 338 miliónov, teda navrhujem, aby sa táto marža znížila o 300 miliónov a to by znamenalo, že by tam ostala marža 38 miliónov. V okruhu 3 nemôžeme len financovať tých 101,3 milióna, tak ako som už spomenul v rámci okruhu, pretože marža na to nestačí. Teda, ako to navrhujeme vyriešiť? Mm, v okruhu 3 sme našli možnosť presunúť 12 miliónov z programu Food and Feed E, toto predstavuje prostriedky na viazané rozpočtové prostriedky, ktoré sa nebudú e, využívať tento rok, môžu sa preto presunúť na tieto nové účely pristahovalectva. Toto nám však ešte stále nechá 89,3 milióna, ktoré sa budú musieť niekde financovať a máme e, na základe kruhu 3 maržu iba zhruba 23 miliónov. Ak teda dodržíme túto maržu, ak ju e, znižíme úplne na nulu, ešte stále budeme musieť nájsť 66,1 milióna. A preto okrem návrhu opravného rozpočtu nájdete vo svojich zložkách aj návrh na mobilizáciu nástroja flexibility. Tento nástroj je mimoriadným nástrojem, ktorý e, podľa nariadenia v viedržnom finančnom rámci dáva možnosť prípade e, plného využitia marží mobilizovať dodatočné prostriedky e, nad rámec e, maxima VFR. Preto teda navrhuje mobilizáciu, aby sme získali tých 66,1 milióna, aby sme prekročili maximum, ktoré stanovuje VFR v prípade tejto sumy. Toľko teda k financovaniu tohto návrhu opravného rozpočtu. Čo sa týka financovania tých 400 miliónov, ktoré si nevyžadujú e, zahrnutie do návrhu právneho rozpočtu. Toto si nevyžaduje žiadne prostriedky navyše a komisia navrhuje, aby sa to financovalo nasledovne. 200 miliónov sa bude presúvať v rámci EPA a ENI. To sa potom využije na ďalšie navýšenie e, Fondu pre Sýriu a tých 200 miliónov navýšenie humanitárnej pomoci by sa financovalo najmä z existujúcich prostriedkov pre rezervu núzovej e, pomoci, ktorá bola už odhlasovaná, ale ešte stále je v rozpočtovej rezerve a preto sa nemôže zmobilizovať bez e, opravného rozpočtu od e, teda, pardon, bez toho, aby rozpočtový orgán odobril uh, takýto presun v rozpočte. Preto sme navrhli včera uh, transfer rozpočtovému orgánu, aby sa presunulo 175 miliónov z tejto um, rezervy uh, núdzovej um, potreby na tieto účely. Tým ešte ostáva 25 miliónov, ktoré sa musia financovať, aby sme sa dostali na sumu 300 miliónov. 15 z nich sme už získali presunom, ktorý odobril rozpočtový orgán. Toto sa stalo pred eh, mesiacom a tých zvyšných 10 miliónov sme našli v operačnej rezerve humanitárnej pomoci. Je to dosť zložitý balík. Dúfam, že moje vysvetlenie vám pomohlo získať väčšiu jasnosť tejto oblasti. Na záver by som možno ešte, ak dovolíte, spomenul otázku platieb pretože všetko, čo som spomenul doteraz, e, sa týka doplnkových viazaných rozpočtových prostriedkov, teda záväzkov. Čo sa týka platieb, to sa jasne ukazuje, že dopad týchto 800 miliónov bude najmä citeľný v roku 2016. V okruhu 3 mzdy pre navýšený počet pracovníkov agentúr e, to sa bude vyžadovať okamžité platby. Teda toto je e, dodatočná platobná potreba vo výške 1,3 milióna, čo sa týka do 100 miliónového navýšenia e, núdzovej rezervy. E, tu dojde k 80-percentnému predfinancovaniu, ale toto prebehne v januári 2016. Nie je možné vyplatiť e, to skôr, teda až v januári 2016, vtedy sa vyplatí 8, 80 miliónov členským štátom, ktoré o to požiadali v rámci e, núdzových e, opatrení. Čo sa týka okruhu 4, väčšina platieb prebehne v roku 2016, ale požadujeme 40-percentné e, predfinancovanie v sume 175 miliónov, ktorých ide o presun z tejto rezervy núdzových potrieb. To sa uskutoční v roku 2015, ale komisii sa podarilo po hĺbkovej analýze nájsť E, túto sumu v rámci presunov. Teda, e, čo sa týka platkovných prostriedkov, vyzerá to tak, že komisia nežiada o žiadne prostriedky navyše v oblasti platieb na rok 2015, ale všetko, teda 1,3 milióna a 70 miliónov, teda 1,3 milióna pre agentúry a 70 miliónov na núzovú rezervu. Toto všetko sa podarilo nájsť. Vďaka presunom. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. I really emphasized at the beginning of this. Ďakujem naozaj. Som zdôraznil na začiatku, ako dôležité je rozanalizovať túto vec. Hovoríme o 100 miliónoch núdzového financovania, o 120 ľudí EASO, Europol, Frontex. Takže naozaj sa jedná o veľkú sumu a významný počet zamestnancov. Takže potrebujeme teraz správnu analýzu, e, aby kolegovia porozumeli tomu, čo bude v tomto rozpočte. Takže otváram zoznam rečníkov. Pán Nira Mila ako prvý. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som chcel položiť dve otázky. Nemám mikrofón. Prepačte. Mám dve otázky. Poprvé by som chcel požiadať komisiu, opýtať sa jej, či predloží legislatívny návrh, ktorým sa bude modifikovať v nariadenie, pretože jednoducho nejde iba o presun finančných prostriedkov na skoršie obdobie. Chcem vedieť, čo sa udeje v nadchádzajúcich rokoch, keď nadchádzajú roky potom nebude mať peniaze. To je prvá vec. A druhá vec, otázka priorit. Myslím si, že priority sa zmenili a možno potrebujeme nový alebo modifikovaný zoznam týchto priorit. Druhá otázka sa týka zamestnancov. Návrhu sa hovorí o 60 nových zamestnancov pre Frontex, 30 pre EASO a 30 pre Europol. A ja by som sa rád opýtal komisia, aby nám vysvetlila logiku, e, na ktorej stavia tieto čísla. Nemalo by mať EASO viac nových zamestnancov ako Europol? To je moja druhá otázka. Ďakujem pekne. Áno, veľmi relevantné otázky, Peter. Gerhard. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som mal príležitosť včera si vypočuť prezentáciu komisárky Georgievy opatreniach, opatreniach, o ktorých hovoríme dnes. A v rámci tejto výmeny názorov, pán predseda, kolegovia, prvý záver, ktorý by som chcela, aby ste akceptovali, by bol ten, že je tu jednoducho núdzová situácia, teda chceme, aby výbor pre rozpočet postupoval veľmi rýchlo, stanovil harmonogram, ktorý sa potom pokúsime dodržať. To znamená, aby sme hlasovali na plenárnej schôdzi na tej bruselskej plenárke v oktobri. Čiže je to naozaj veľmi, veľmi nahusto časovo. Globálne sa dá povedať s výnimkou otázky, ktorá tu e, povedal pán Niedermiller, s ktorou súhlasím. E, môžeme akceptovať s návrhom, jednak vzhľadom na to, že to je súdna, aj vzhľadom na to, že, akým problémom musíme čeliť, ale predsa len mi dovolte tri pripomienky. Poprvé, je potrebné, si, aby sme si všetci uvedomili, že tieto opatrenia, zástupca komisie to povedal, sú len prvými núdzovými opatreniami a že bude potrebné sa pripravať aj na rozpočet na rok 2017. takisto nebude stačiť, to toky utečencov sa nezastavia, ak sa situácia v Afrike či na Blízkom východe nestabilizuje do konca roka 2016 a rok 2016 je ten rok, kedy budeme prehodnocovať finančné perspektívy a je jasné, zástupca komisie nám to povedal, že stropy, ktoré boli zafixované pre všetkým no, pre tretí okruh, e, z ktorého sú financované tie operácie, o ktorých hovoríme, jasné, že tieto stropy nestačia. A chcem poprosiť pán predseda, a myslím si, že už sme sa principiálne dohodli, aby rozpočtový výbor LIBE a pre niektoré aspekty aj AFET sa spoločne stretli a presne detailne vyhodnotili potreby, ktorým budeme musieť čeliť v najbližších rokoch, tak aby sme mohli naozaj seriózne rokovať s radou vtedy, keď budeme revidovať finančné výhľady, konkrétne koncom roka 2016. Ak nie, tak budeme mať neustále takéto problémy preorganizovávať e, rozpočet. Po druhé, musím vyjadriť polutovanie smerom na komisiu, keď hovoríme o rozpočte a je jasné, že niektoré výbory majú problém prilákať e, záujem. Hovoríme o rozpočtovej nomenklatúre a tzv. rozpočtovom inžinieringu. E, v dokumente komisie to jasné nie je a teda nemôžeme diskutovať konkrétne o konkrétnych cieľoch a konkrétnych finančných prostriedkov, ktoré je potrebné mobilizovať na dosiahnutie týchto cieľov. A rozpočtová nomenklatúra aktuálne mimochodom ani neumožňuje skutočnú parlamentnú kontrolu o čerpaní určitých prostriedkov, takže potrebné je podľa mňa na našom výbore sa e, na týmto zamyslieť rovnako aj na výbore pre rozpočet. Takže potom tu boli ešte tie veci, o ktorých hovoril pán Niedermiller. E, eh, poprvé, je komisia si istá v tom, že aby tie operácie, ktoré navrhuje eh, s poznujúcim návrhom 7, že to neznamená, že by sme museli meniť nariadenie AMIF? Ja si to vysvetľujem tak, eh, že pravdepodobne to bude potrebné. A potom, čo sa týka agentúr, tie ďalšie pracovné miesta pre viacero agentúr. Je to pre nové poslania, pre nové misie? Potrebujú nový právny základ? Tak, aby e, tí ľudia, ktorých zamestnajú agentúry, mohli byť nasadení na nové misie, alebo ide iba po posilnenie tých misií, ktoré musia tieto agentúry momentálne vykonávať vzhľadom teda na závažnosť situácie, ktoré momentálne čelíme. Ďakujem veľmi pekne. Len vás chcem uistiť o niečom. My už sme na programe koordinátorov na pondelok mali spoločné zasadnutie rozpoč- eh, rozpočet LIBE E, s predsedom rozpočtového výboru sme sa dohodli, že budeme o týchto veciach hovoriť a uvítame vašu expertízu. Určite nám pomôžete, ak prídete. Takže to je program na zasadnutie koordinátorov v Štrasburgu. E, ďalší poslanci sa prihlásili do diskusie. Pán Fernando. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci sa zhodneme na tom, že to je naozaj test dôveryhodnosti zámerov európskych inštitúcií, e, keď sa naozaj musíme postaviť z oči v oči rozsahu v tej situácii, skôr ako e, nás zavali. Hovoríme o rozpočte, o peniazoch. Konečne hovoríme o peniazoch. Tokokrát sme na to upozorňovali a zdôrazňovali, že všetko si pýta peniaze, aby sme situácie zvládli. Takže je to otázka alokácie náležitých finančných prostriedkov. Mám viacero otázok, samozrejme Eh, vítam vysvetlenia komisie, dokonca aj chápem, aké obrovské problémy nás v budúcnosti čakajú, pretože je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi inštitúciami a členskými štátmi, ale predsa len vítame detálne informácie nejaké navyše. Takže ja by som chcel hovoriť, alebo chcel by som, aby komisia nám povedala viac o týchto veciach. Poprvé, keď sa hovorí sa o nových peniazoch, je to metafora. Hovoríme o nových peniazoch v zmysle peniazoch, ktoré budú mobilizované navyše? O čom presne hovoríme? Odkiaľ pôjdu tieto peniaze? Tieto čerstvé, nové peniaze, ktoré majú byť e, vyčlenené alebo alokované. Po druhé, keď hovoríme o zvereneckom fonde, dobre, Trust Fund je v akýsi finančný technický eh, názov, ktorý je nejasný, môže mať mnoho konkrétnych podôb. Ja by som chcel poznať presné technické detaily z Verneckého fondu pre Sýriu, z Verneckého fondu pre Afriku. A tak by sme to my vedeli vysvetliť. Tí z nás, ktorí sme zodpovední za to, že sme v podstate akýsi akými si hovorcami musíme vysvetľovať našim voličom a tlači a v každému, koho to zaujíma v akékoľvek diskusii, aby sme vedeli presne, o čom hovoríme, keď hovoríme o zverejneckom fonde. A po tretie, väčšina týchto finančných prostriedkov e, budú musieť v podstate doplniť aj členské štáty. Aký dopad to bude mať? celá táto paradigma európskeho semestra, e, komisie, rozpočtové postupy v jednotlivých členských štátoch. Hovoríme o výške peňazí, ktoré ponúka európsky rozpočet. Hovoríme aj o, potom o paralelných čiastkách, ktoré sa premietnú v nadchádzajúcich rokoch 16 a 17 v národných rozpočtoch a rozpočtových postupoch. A ešte jedna vec – z viacerých dôvodov, ktoré súvisia s mojou rodinou a politickou situáciou, poznám, ako Frontex alokuje rozpočtové prostriedky, ale neviem, ako EASO alokuje rozpočtové prostriedky. Chcel by som vedieť, či sa očakával takýto nárast finančných prostriedkov EASO na nadchádzajúce roky. Ako si to máme predstaviť? Ako sa to presne zrealizuje? Na čo sa použijú tieto prostriedky pre EASO? Na čo bude dobre, aby EASO finančné prostriedky sa navýšili? Konkrétne použitie tohoto navýšeného rozpočtu. Ďakujem pekne, pani Vamberg. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať komisii za prezentáciu. Zaznelo tam veľa čísel a veľkých čísel. Nie som ekonom, ale e, snažím sa veci si nejak vysvetliť a zaznelo tu aj to, že samozrejme všetky tieto náklady vznikli z dôsledku migračnej krízy a utečencov, ktorí prichádzajú, prichádzajú zdvojnásobujeme, trojnásobujeme rozpočet, presúvame peniaze z verejnecké fondy, všetko možné, ale v podstate príčinou týchto nákladov je to, že nemáme žiadnu kontrolu nad tým, čo sa deje. A musíme sa nad tým zamyslieť, pretože Môžeme sa pozrieť na Galileo a dať peniaze na to. Ale ja som vnímala, že tento rozpočet bol pozitívny preto, že presne sme dali 200 miliónov na humanitárnu pomoc. Tam peniaze ich majú, pretože tam ich ľudia najviac potrebujú. tak dáme ľuďom nádej na lepšiu budúcnosť, aby nemuseli riskovať svoje životy v Trozemnom mori. Možno, že by sme mohli odložiť na neskôr Galileo, mohli by sme preorganizovať tie peniaze, ktoré máme. Nové peniaze nevieme, odkiaľ ich zoberieme, ale ako to bude vyzerať v budúcnosti? V Švedsku na hlavu obyvateľa platíme najvyššie príspevky členských štátov do únie a takéto náklady sa nám totálne vymknú z rúk. Dobre, rok či dva roky, ale nevieme, ako sa to celé vyvinie a naozaj mám obavy z toho, aký to bude mať dopad na občanov u nás doma. Asi aj od všetkých členských štátov budeme žiadať núdzové opatrenia, čiže budeme musieť naozaj riešiť hlavné dôvody. Pani Majer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mm, dúfam, že mi komisia niečo vysvetlí. Ak to, tomu správne rozumiem, tak tie návrhy na rozpočet 2015 neobsahujú žiadne zvýšené príspevky členských štátov. Od členských štátov sa to nežiada, pretože to nespada pod viazočný finančný rámec, ale v určitých správach, ktoré čítam, sa hovorí aj to, že od členských štátov sa žiada, aby oni prispeli tiež Takže potom, o čo sa jedná? Sú to nejaké platby, ktoré by šli nad lámec 7-ročných príspevkov členských štátov? Je to pravda? A ak áno, je na to nejaký kľúč pre rozdeľovací medzi členskými štátmi? Ďakujem. Cecil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela sa len podeliť s vami o svoje úvahy ohľadom tejto situácii. E, vzhľadom na údaje k aktuálnej kríze, tu zaznieva otázka, čo vlastne budeme robiť. E, zdá sa, že tu ide o posilnenie kapacít agentúry. Ja si myslím, že sa musíme pozrieť na celý azylový postup, vrátanie samotného postupu. Ale nemyslím si, že posilnenie EASO. Neviem, sama si kladiem otázku, ako tie peniaze, ktoré dáme EASO, čo s nimi bude? Rovnako aj čo sa týka ďalších zdrojov, myslím si, že je tu potrebná väčšia úloha pre agentúru, čo sa týka zvládania celého azylového postupu nakoniec hovoríme o utečencoch, ktorí žiadajú o azyl. Dobre, ďakujem pekne. Slovo dáme teraz komisii. Ďakujem. Ja navrhujem, že začnem s tými rozpočtovými otázkami a potom kolega z DG Home bude pokračovať skôr takými tými politickými otázkami. Zaznela tu otázka o tom, koľko z týchto peňazí sú nové peniaze. Takže zodpoviem na, na túto otázku. Musíme tu rozlišovať medzi záväzkami a platbami. Záväzk, e, ako som už povedal, čo sa týka platieb, nežiadame o žiadne ďalšie euro navyše na tento rok. My potrebuj- to, čo potrebujeme, pokrieme pre odsunutím už odhlasovaných schválených položiek. Čiže v roku 2015 to nebude mať žiadny dopad na rozpočty členských štátov. Návrh komisie nebude mať žiadny dopad. Samozrejme, v neskôrších rokoch to dopad bude mať, to je jasné. Ale tento rok, čo sa týka aktuálnych rozpočtových potreb členských štátov, tento rok tam nebude žiaden dopad, pretože sa jedná o platby, o cashflow, o peňažné toky, to je dôležité. Čo sa týka e, záväzkov, viazaných rozpočtových prostriedkov, tých 300 miliónov pôjdu na, pôjde na navýšenie európskeho susedského nástroja. To sú všetko nové peniaze. 300 miliónov. Z tých 101 miliónov v rámci okruhu 3 môžeme pokryť väčšinu z toho cez celú škálu presunutí prostriedkov. Spomenul som konkrétne 12 miliónov potravina krmiv. Spomenul som to preto, lebo je to v okruhu 3, ale môžeme aj presunúť peniaze z celej škály iných programov, ktoré sú jednoznačne identifikované eh, v návrhu eh, pozmenujúceho rozpočtu. Čo sa týka týchto 101 miliónov záväzkov potrebujeme nové záväzky, ďalšie záväzky vo výške 31 miliónov. A to je celková suma ďalších záväzkov, ďalších viazaných rozpočtových prostriedkov, e, ktoré predstavuje ten balík 800 miliónov. Čiže 300 plus 31, to je 331 nových viazaných rozpočtových prostriedkov. Všetko to ostatné príde buď z presunutia záväzkov, ktoré tak či onak by neboli vyčerpané. To musím jasne povedať. Presúvame prostriedky od niekiaľ, kde vlastne neohrozujeme ani ne, uh, zadlžujeme ostatné programy. Nie, iba sme identifikovali tie e, viazané finančné prostriedky, ktoré tento rok nebudú potrebné, čiže to nezaťaží tie programy. E, ktorých prostriedky presunieme niekam inám. Čiže bude to presun prostriedkov, alebo je to z núdzovej pomoci a tam e, tie čiastky už boli odhlasované. Čiže tých 800 miliónov 331 sú nové viazané rozpočtové prostriedky a z tých 71 platieb nula nových prostriedkov, žiadne nové peniaze. Čiže to je aktuálna situácia v tomto ohľade. To takisto znamená aj to, že dopad na európsky semester, čo sa týka európskeho rozpočtu na rok 2015, bude nulový, pretože nežiadame o ďalšie platby. Tým sa dostávam na ďalšiu otázku, ktorá, ktorú požiadali vážení poslanci a ktoré súvisí s tým, že členské štáty spárujú, doložia svoje peniaze k týmto európskym peniazom. Poprvé je to mimo európskeho rozpočtu, čiže je to komisia vo svojom oznámení z minulého týždňa navrhla, aby členské štáty doplnili svojimi príspevkami a Európska rada, ktorá zasadla minulý týždeň, odobrila túto žiadosť komisie a hovorila o jednej miliarde príspevkov členských štátov, ktoré pôjdu pre všetkým do Svetového potravinového programu a pre viaceré agentúry OSN. To o tom určite viete. Čiže do určitej miery je na členských štátoch, aby e, podľa toho konali a pokiaľ viem, je to na dobrovoľnej báze a táto miliarda by mala teda potom dopad na národné rozpočty. To je jasné, či už to bude v roku 2015, ako dúfame, alebo v roku 2016, ako to čiastočne môže byť realitou. Ja si myslím, že tým som odpovedal na jednoznačne rozpočtové otázky a teraz odovzdám slovo kolegovi z je vnútro, aby zareagoval na otázky, ktoré súvisia s e, novými pracovnými miestami v agentúrach a otázku pána Depre ohľadom potreby zmeny e, právneho základu. Thank you. Ďakujem, Jochem. Vážení poslanci, k vašim otázkam a ospravedlňujem sa za svoj prejav, pretože som trochu chorý avšak e, väčšina otázok smerovala na agentúry a ich e, zdroje. A takisto aj otázky k tomu, aké sú stropy nastavené na dofinancovanie týchto agentúr nad rámec obálok. Tieto dodatočné pracovné miesta plus 30 eh, pre EASO, plus 60 pre Frontex a plus 30 pre Europol. Sú čísla, ktoré vyšli zo samotných agentúr, ktoré boli požiadané, aby posídili sami vlastnú eh, situáciu. Takže snažíme sa vysporiadať sa teraz s touto eh, požiadavkou v plnej miere. V zásade, prečo 62 Frontex a 30 pre EASO a pre Europol. Už preto, lebo e, Frontex bude stále hrať tú najdôležitejšiu úlohu e, v procese vytvárania hotspotov, ktorý momentálne e, prebieha a bude im poskytovať aj podporu. Frontex bude teda potrebovať dodatočné prostriedky a samozrejme a musí mať aj navýšenú kapacitu v tretích krajinách. Samozrejme zároveň sa bude snažiť získavať eh, lepším spôsobom operatívne informácie, ktoré pochádzajú eh, od eh, migrantov, ktorí prichádzajú na naše hranice. A to by samozrejme, samozrejme v konečnom dôsledku mohlo zlepšiť komunikáciu s Eurosúrom a samozrejme vysporiadať sa so situáciou v tretich krajinách. A samozrejme na to musia obdržať týchto nových pracovníkov pretože budú prítomní v teréne, tak v Taliansku, ako aj v iných e, krajinách, aby mohli príjmať e, ľudí a e, robiť ten prvotný screening. E, EASO zas na svojej strane bude v zásade e, zodpovedné za proces e, spoločného spracovávania žiadostí a bude koordinovať skôr členské štáty, samozrejme vo veľa väčšej miere, ako tomu bolo doteraz. A, takže pre, premiestnených bude 20 e, ľudí a EASO bude e, premiestňovať, e, presídlovať 20 tisíc ľudí. A v zásade EASO bude rozhodovať aj o tom, kto pôjde kam, samozrejme po konzultácii s jednotlivými členskými štátmi. Na druhej strane aktivity Europolu sa budú zameriavať Eh, predovšetkým na opatrenia, ktoré vedú proti prevádzačstvu a pašeráctvu eh, ľudí. A samozrejme musí zlepšiť zbieranie informácií a screening eh, od migrantov a samozrejme bude sa snažiť zistiť, akým spôsobom fungujú siete prevádzačov Toto sú informácie, ktoré sa bude snažiť získať počas e, screeningu. V súčasnosti to členské štáty e, robia iba v obmedzenej miere. Budeme mať aj lepšie a detálnejšie informácie v liste, e, ktorý bude pojednávať o jednotlivých agentúrach. Ale preto aj z tohto dôvodov by som by som chcel požiadať o dodatočné zdroje, aj keď vo väčšej miere pre Frontex a v menšej miere pre EASO a Europol. E, čo sa týka zmeny e, právneho rámca pre toto navýšenie. Nepríslím si, že to bude potrebné. Mám to tu niekde v dokumentoch napísané, že interinstitucionálna dohoda medzi parlamentom a komisiou hovorí, že môžeme navyšiť e, rozpočet o 10 viac, ako je v obálke. Však môžeme na týchto 10% zájsť iba za predpokladu, že je to odôvodnené. Samozrejme, budú tu stanovené aj objektívne kritéria a samozrejme aj udržateľnosť. Myslím si, eh, že tieto kritéria sú presne takéto. V súčasnosti eh, navýšenie do 10% je možné bez akéhokoľvek kroku z vašej strany a nad 10 musí byť objektívne odôvodniteľné. A samozrejme aj kritérium trvácnosti, e, ktoré je vlastne pokryté e, v liste komisie. Myslím si, že to som pokryl túto tému. Ďakujem e, veľmi pekne. Dobre, ešte jedna dodatočná odkázka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som ochotný akceptovať tú otázku na riadenie odpoveď komisia 2015. Ja nie som si celkom istý, že po roku 2015 to bude také jednoduché. Ale mám inú otázku, čo sa týka agentu, konkrétne Frontexu. Je tu ustanovenie, ktoré existuje, ktoré sa týka RAVID. Je to nástroj, ktorý bol zavedený, bol som spravodajcom, v tom čase, keď pán Šojbu bol ministrom vnútra Nemeckej spolkovej republiky. Využili sme tento nástroj, veľmi dobre fungoval. Nepoužívate ho už? Ja mám pocit, ako by sa už určité nástroje, ktoré existujú, viac nepoužívali a e, mohli by sme posilniť ich operatívne kapacity. Je to e, vedomá voľba, alebo máte na to iný dôvod? Je pravdou, áno, je pravda, že rabit fungovali veľmi dobre, keď sme ho používali v minulosti. Keď, a e, tento nástroj je pravda, že niektoré členské štáty ho nepoužijú už niekoľko rokov, alebo ak tak veľmi obmedzene, práve preto, že je to takisto nutné, čiže nie je to náhrada niečoho iného, je to niečo navyše. Potrebujeme ďalšie veci navyše a naozaj chceme tlačiť členské štáty k tomu, aby využívali existujúce nástroje proaktívne a viac. Áno, máte pravdu, že je potrebné, aby určité členské štáty oveľa častejšie a jednoznačnejšie využívali tento nástroj a myslím si, že je tu akási neochota členských štátov, pretože všetko, čo nie je nutne v ich výlučnej kontrole, čo sa týka hraníc, je vždy trošku ťažko realizovateľné, pretože ak sú to európske zásahové jednotky, ale myslím si, že v aktuálnej situácii jednoducho si už nemôžeme dovoliť ich nevyužívať Takže máte pravdu, e, že vaša žiadosť je jednoznačná a komisia bude tlačiť na to, aby sa oveľa viac využívali e, tieto jednotky rýchleho nasadenia zo strany členských štátov. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať e, zástupcom komisie a samozrejme aj tým poslancom, ktorí zotrvali a vytrvali a počkali na tento veľmi dôležitý bod programu, pretože teraz sme sa rozprávali o financovaní e, pre nadchádzajúce 6 mesiacov. Takže budeme mať stretnutie v pondelok e, s rozpočtovým výborom. Takže, kolegovia, ďakujem. Čo sa týka bodu rôzne, nasledujúce stretnutie sa uskutoční 12. oktobra 2015 o 15. hodine. Ďakujem.